Vážené dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, kolegovia, vítam vás na rokovaní rozpočtového výboru na tému absolutórium pre komisiu za rok 2013, rozprava s generálnymi riaditeľmi pre výskum a vývoj, polnohospodárstvo, štyri položky, ktoré v, zmysle správy komisie e, sa stretli s najväčšími rozpormi, tak tomu sa budeme teraz venovať. E, vítame pána Valtera Defu, pána Žažika Plevu, pána Smica, a pána Mela. E, sú to všetko generálni riaditeľia z komisie. My máme teraz to potešenie sa stretnúť všetci a diskutovať. Chcela by som rada oznámiť, že program rokovania máte všetci k dispozícii. Jazykový režim nájdete taktiež na webe. Toto stretnutie sa prenáša po internete a na webe taktiež nájdete správu o našom stretnutí s Európskym dvorom auditorov k tretiemu programu rokovania rokovania e, zodpovedný e, člen e, auditorského dvora, pán Lazaro Lazarus je tu taktiež. Ja ako spravodajkyňa by, e, za absolutórium by som sa hneď venovala téme. Rada by som poukázala na to, že máte k tejto téme pracovný dokument k dispozícii, ktorý sa zaoberá výhradami a taktiež sa venuje aj otázke dôveryhodnosti informácií, vierohodnosti informácií. My sme sa dohodli na tom, že budeme pracovať v jednotlivých blokoch. To znamená, že mm, generálni riaditeľia budú hovoriť v jednotlivých blokoch, uzavrieme jednu tému a potom prejdeme k ďalšej téme. Mrzí ma, že niektorí z vás teraz musia čakať. Taktiež tu máme dobrovoľníka, ktorý by chcel začať a to je generálny riaditeľ eh, za oblasť eh, regiónov. To je pán Walter Def. Prosím, aby v krátkosti predstavil svoju výročnú správu. My potom budeme klásť otázky najmä správodajcovia, ale aj samozrejme kolegyne a kolegovia sa budú môcť pýtať. Teraz sme poprvýkrát pozvali generálnych riaditeľov, pretože si myslím, že sa nachádzame pred novým krokom a síce je to otázka, ako sa vysporiadame s výhradami. Už naposledy sa nám to tu objavilo, preto by sme radi s vami prediskutovali, ako si predstavujete narábanie s týmito výhradami, ktoré sa objavili v súvislosti s vašou poslednou výročnou správou kolegov. Ponajprv by som sa vám e, všetkým a aj vašim kolegom poďakovala za túto veľmi náročnú prácu, za vypracovanie tohto dokumentu, ale mali by ste vedieť, že sme si ho naozaj prečítali, že sme ho vzali na vedomie. Dúfam, že dnes popoludní vás bude môcť presvedčiť o tom, že sme si to skutočne preštudovali. A um, určite sú tu ešte nejaké otvorené otázky. Pán Defa, odovzdávam vám slovo. Um, Najskôr prosím o krátke predstavenie e, vašej oblasti pôsobnosti a potom sa objavia jednotlivé otázky. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Uh, ja oceňujem možnosť, že môžem s vami dnes hovoriť, že si môžeme vymieňať názory, pokiaľ ide o výhrady, ktoré som predniesol v rámci mojej každoročnej správy o činnosti za rok 2013. Ja som podpísal vyhlásenie o vierohodnosti, pokrýva rozpočet vo výške 43 miliard eur v platobných prostriedkoch. A keď som nemohol konštatovať vierohodnosť, tak som vzniesol na takýchto miestach výhrady. To je vlastne logika tých výhrad, ktoré sa tu vznášajú. Prvý bod, ktorý chcem predniesť, tieto výhrady sa netýkajú žiadnych nedostatkov v systéme kontroly a riadenia komisie. Všetky výhrady sa týkajú nedostatkov v systéme manažmentu a kontroly členských štátov, či už je to na úrovni riadiacich orgánov, certifikačných orgánov alebo auditorských orgánov, ktoré existujú pre každý program a to, to, týmto sa vlastne zaoberá jednotka pre implementáciu našej politiky. To je, to je jednotka implementácie našej politiky, ten program. Na akom základe sa rozhodujem, že vznesiem výhradu? Aké sú hlavné zdroje môjho rozhodovania? Sú dva. Poprvé, auditorské orgány členského štátu. Tie robia audity 30 všetkých transakcií a cez tú auditorskú prácu sme stanovili, že sa na 90 na nich môžeme spoľahnúť. Druhým zdrojom je naša vlastná auditorská práca. Čiže máme tu auditorské orgány, ja v prvom rade musím vedieť, že na auditorský orgán sa môžem spolahnúť a ak sa naň nemôžem spolahnúť, tak potom urobím audit e, e, takisto e, manaž, manažujúceho orgánu a certifikačného orgánu. A potom znesiem výhradu, keď je splnená jedna z týchto troch podmienok. Prvá podmienka, hmotný nedostatok v systému manažmentu a kontroly členského štátu v tom špecifickom programe. Druhá podmienka, ak chybovosť za daný rok je asi 5 A tretia podmienka, ak reziduálna chybovosť, to znamená tá chybovosť, od začiatku programovacieho obdobia, ak táto chybovosť je vyššia ako 2%. Ak jedna z týchto podmienok, troch podmienok je splnená, vznesiem výhradu. No a uplatňujúc túto metodológiu na rok 2013 som vzniesol 82 výhrad, spadajú do dvoch častí. Prvá časť sa, sú programy obdobia 2007 až 2013. Tam máme 75 výhrad, či už pre celý program alebo časť programu. Máme 7 výhrad pre obdobie 2000 až 2006, ale tie sa netýkajú. Tam som nezrealizoval platby. No a vás asi zaujíma, ako sa bude reagovať na tieto výhrady. Takže prvá reakcia je taká, alebo prvý účinok výhrady je taký, že platby pre programy alebo časti programov, na ktoré sa vzťahuje výhrada, sú zablokované. To znamená, že rozpočet EÚ je plne chránený. A opätovne spustíme platby až vtedy, keď sú splnené všetky z týchto podmienok. Poprvé, ak ten nedostatok, ktorý bol skonštatovaný v systéme manažmentu a kontroly, bol odstránený, ak teda systém bol mm, napravený, e, tak e, vtedy e, začneme opäť platiť. To sa robí plánom manažmentu zvyčajne. Po druhé, chyba, ku ktorej došlo, musí byť napravená. A po tretie, ja musím si byť istý, že nový systém funguje správne. My tieto výhrady monitorujeme v priebehu roka a doteraz sme zrušili 14 výhrad, 12 za obdobie 2007 až 2013 a 2 na obdobie 2000 až 2006 a pravdepodobne do konca roka zrušíme ešte niekoľko ďalších výhrad, ale toto je ako film, stále dochádza k nejakým novým udalostiam a my sme skonštatovali, že v priebehu tohto roka sa už objavili nové problémy, ktoré sa týkajú 24 ďalších programov. Takže ako som povedal, je to kontinuálny proces, ktorý monitorujeme veľmi pozorne Máme tzv. Interruption Committee na našom generálnom riaditeľstve, výbor, ktorý sa volá Interruptional Committee. Schádza sa každý týždeň, predsedám mu ja, pretože v konečnom dôsledku ja som ten orgán, ktorý je zodpovedný a ktorý má eh, schváľovaciu právomoc. No a v tomto výbore je riaditeľstvo pre audit, pre geografickú implementáciu a pre rozpočet. To znamená, že tam je združená celá e, er, expertíza nášho generálneho riaditeľstva. Je tam základ na to, aby sa mohli príjmať takéto dôležité rozhodnutia. Pokiaľ ide o povahu tých výhrad, pri nich ide najmä o to, aby došlo k náprave a po náprave sa znova obnovia platby. A zodpovednosť za toto leží na pleciach členských štátov, pretože sa to týka ich systému. A zároveň, keď zablokujeme platby, chránime európsky rozpočet, ako som povedal. Samozrejme, komisia nenechá členský štát bez pomoci. My pomáhame a poskytujeme podporu, ak môžeme. V každom konkrétnom e, procese, keď dôjde k pozastaveniu platieb, poskytujeme ad hoc pomoc E, podporu, vysvetľujeme, v čom je problém. Niekedy ideme do členského štátu, zorganizujeme nejaké školenie alebo seminár pre ľudí, ktorí sú v tých e, manažerských orgánoch alebo v auditorských alebo certifikačných orgánoch. Ale snažíme sa pritom riešiť aj systémové problémy. A preto pri poslednej reorganizácie riaditeľstva som vytvoril novú jednotku, ktorá sa venuje čiste budovaniu administratívnych kapacít a táto jednotka poskytuje podporu usmernenia veľkého rozsahu e, ku každej téme, ktorá sa týka riadenia, certifikovania a auditorstva. Nedávno sme zverejnili príručku spoločne s DG Markt o tom, ako sa vyhýbať tým najbežnejším chýbam vo verejnom obstarávaní, pretože verejné obstarávanie je obrovským zdrojom chýb v, obla- v mojej oblasti Okrem toho organizujeme školenia. Máme pilotnú, e, pilotný režim školení k dvom veľkým oblastiam orientácia na výsledky, performance orientation a takisto management a kontrola. Od začiatku roku sme s inými generálnymi riaditeľstvami, ale aj s organizáciou Transparency International zorganizovali workshop o, workshop o boji proti korupcii. Okrem toho pripravujeme systém výmeny skúseností a expertízy medzi členskými štátmi na všetkých troch úrovniach agentúr, um, riadiace agentúry, certifikačné agentúry a auditorské orgány. A takisto sa zamerávame špeciálne na auditorské orgány, ktorým dávame expertízu a usmernenia. Ďalšia vec. Aká je perspektíva pre nové programovacie obdobie? Myslím, eh, že sa môžeme spoliehať na to, že vďaka novej legislatíve, vďaka Európskemu parlamentu aj tomuto výboru je nižšie riziko, eh, že bude dochádzať k chybám a nezrovnalostiam. My sme zaviedli kondicionalitu ex ante, čiže predtým, než eh, prídu peniaze, musia byť splnené určité podmienky. Dôležitá je najmä ex ante kondicionalita v verejnom obstarávaní a v oblasti štátnej pomoci. Toto sú dve oblasti, ktoré sú najväčšími zdrojmi chýb. Takisto sme zaviedli zjednodušenia, zjednodušená e, možnosť e, e, preplácania nákladov a takisto zavedieme 10-percentnú blokáciu a takisto sme zaviedli reálne, e, čisté korekcie. A toto všetko sme e, zaviedli vďaka vám a toto zmení e, spôsob, akým systém stimuluje ľudí. V budúcnosti budeme mať reálny záujem odstraňovať problémy. A bude to aj motivácia, aby na národnej úrovni sa riešili problémy predtým, než to posunú vyššie. Ak európsky auditori, napríklad dvor auditorov alebo OLAF, nájde nejakú chybu, tak potom finančná korekcia bude čistá korekcia. A to je podľa mňa veľmi e, závažná zmena paradigmy, ktorá príde v tomto novom programovacom období. Takže toľko som chcel povedať na úvod a teším sa na výmenu názorov s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Keď eh, si teraz porovnáme správy, tak by som rada povedala, že správa z DG Regio je menej transparentná než z DG Polnohospodárstva, preto by som vás poprosila o to, aby ste tam zapracovali ešte trošku viac informácií, keď sa už venujeme perspektívam, ktoré ste spomenuli na záver. E, nie je tu nejaká e, vysoká e, miera chybovosti medzi kohezným fondom a a e, Fondom transparentnosti. Toto by bolo veľmi dôležité doplnenie. Máme to napríklad v oblasti polnohospodárstva a môžeme sa tam venovať až úrovni jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré porovnávame v operačnom programe. A preto si myslím, že by bolo dôležité, aby sme dostali viac detajlov o tom, v ktorých programoch ste museli zasahovať, ale nevieme, aké výsledky výstupy z týchto programov vyšli a keď už sme pri doplneniach a želaniach, my by sme boli radi, keby ste v rámci jednotlivých operačných programov uviedli mieru chybovosti a jednotlivé opravné položky. Povedali ste, že vo vašej správe ste dvakrát zobrazili e, systém manažmentu a kontroly, ale hovorí sa v zásahoch komisie len o jednej kontrolnej úrovni čo sa týka certifikačných orgánov, tak o, o činnostiach okolo nich sme sa nič nedozvedeli a bolo by dobre sa na toto pozrieť, aby sme vedeli, do akej miery sú vierohodné tieto údaje. A jedna tretina um, operačných programov sa v rámci národných audit, uh, auditačných miest opravovala. Um, nevieme teda, prečo sa na tieto hlásenia nemôžeme spolahnuť. Ako si vysvetľujete, že sa nemôžeme spolahnuť na hlásenia členských štátov? Ďakujem. Um, thanks a lot. So, um, Uh, uh... Ďakujem veľmi pekne. Ja vám poskytnem eh, viaceré informácie, pokiaľ si to prajete. Myslím si, že tá správa už bola pomerne detailná, avšak nemám s tým eh, problém. Máme 322 programov a pokiaľ by ste chceli mať eh, informácie o miery chybovosti, naj, po jednotlivých operačných programoch. To tiež môžeme poskytnúť. Avšak dovolte mi to povedať veľmi jasne. Ja som povedal, že tieto programy sú identifikované. Ku všetkým programom, ku ktorom sú výhrady, sú jasne identifikované a máte tam podrobnosti, akými problémami tieto uh, operačné programy uh, trpia. Takže to môžete nájsť v správe o činnosti za minulý rok. Ďalšia informácia, ktorú v tejto správe avšak nenájdete, všimnite si prosím, že miera chybovosti za minulý rok je pod 5 A kumulatívna chybovosť je pod 2 Samozrejme, tieto čísla vám môžeme poskytnúť a môžete si to skontrolovať. Ďalšou záležitosťou, ktorú ste spomínali, a či sa môžeme spoliahať na orgány auditu a do akej miery. Existujú tri kategórie. Prvá kategória je, že keď sa pozrieme cez kontrolnú výročnú správu, zhodujeme sa aj v spôsobe vytvárania informácií, tak eh, v metodológii, akým miera chybovosti je vypočítavaná. Na to používame vzorkovaciu metódu. Musíme samozrejme vylúčiť eh, mimoriadne alebo abnormálne prípady. To znamená, že všetky to informácie sú k dispozícii a metodológia je správna. Potom máme druhý prípad eh, alebo druhú kategóriu prípadov, kedy orgán auditu e, poskytne všetky informácie, ale neaplikuje správne metodologu. Napríklad e, posúdi prípad ako abnormálny prípad, ktorý sa neberie e, do štatistiky a my ho považujeme za prípad, ktorý by sa do štatistiky zahrňať mal. To znamená, že prepočítame tieto čísla na základe údajov, ktoré nám poskytli a samozrejme, e, takéto prípady pokrývajú približne 90 prípadov. A z vyšných 10 prípadov, alebo tá posledná kategória, je to, že tie informácie, ktoré máme k dispozícii, nie sú spolahlivé. Potom my aplikujeme z našej straj, e, strany e, posúdenie spolahlivosť orgány auditu na 10, respektíve 25 A to je tá metodológia, ktorú e, implementujeme a myslíme si, že toto je metodológia, ktorá dáva zmysel. Ale vy ste sa nepozreli na e, manažerský úrad e, ani na tú ďalšiu položku vy vaše uistenia a ďalšie výpočty ste postavili na pravdepodobne iba parciálnej databáze alebo pravdepodobne nespolahlivej databáze. To, na toto by som sa ešte rada opýtala. A potom mám ešte niekoľko otázok k výhradám. Na začiatku ste veľmi zaujímavo um, um vysvetlili, čo všetko robíte na to, aby ste zabezpečili vierohodnosť, ale keď sa pozrieme na to, že ešte stále máme uh, v rámci roku 2013 výhrady k položkám z roku 2000 až 2006, kladiem si otázku, prečo to dávno nebolo vyriešené. Aká stará je e, najstaršia výhrada, ktorou sa ešte zaoberáte v rámci roku 2013? V roku 2012 ste mali 85 výhrad, 55 sa potom vyriešilo. Na konci marca ich tam bolo ešte 30. Tieto výhrady sú dobré len vtedy, ak veci zlepšíte. Španielsko v rokoch 20, 2011, 12 a 13 malo 22 výhrad a tým pádom dostalo názov eh, Best Performance a dokonca v rámci štrukturálnych fondov dosiahlo najvyššiu mieru chybovosti. Eh, Taktiež by e, som rada uviedla e, Českú republiku 2011-2012, Maďarsko 2012, e, Taliansko 6, 10 a 11, Rumúnsko 31 až 38 výhrad sa po roku 2013 ešte prenieslo. To znamená, že sú tieto nástroje vôbec polahlivé? Ako by sme túto otázku výhrad mali niekomu vysvetliť? Kto sa nevyzná do týchto výpočtov a do auditorskej práce. Čiže jedna otázka, sa venovala výhradám a druhá otázka tej kontrolnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, máte pravdu, čo sa týka počtu eh, výhrad, ale existujú aj výhrady, ktoré prichádzajú eh, po tom roku, ako je správa uzatvorená. A ja s vami samozrejme súhlasím Výhrada však je užitočná iba vtedy, e, pokiaľ zmení a zlepší reálny stav. A my chceme, aby e, sa veci diali lepšie. A výhrady je veľmi dôležitá, pretože chráni rozpočet Európskej únie. Pokiaľ máme výhrady, tak nezaplatíme nič. A myslím si, a keď hovoríte o tom, že akým spôsobom mám výhrady vysvetliť, myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod. Vo vašom volebnom e, obvode môžete e, povedať, že vaše peniaze, peniaze daňových poplatníkov, pokiaľ riaditeľ e, generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj platby zastaví, pokiaľ sa nájdu e, nejaké nezrovnalosti a neminie ani cent navyše. Myslím si, že toto je veľmi dôležité posolstvo, takže výhrady chránia európsky rozpočet, ako som to už vysvetlil. Aby som sa vrátil k vašej prvej otázke, kde hovoríte, že sa spoliehame na nespolahlivé informácie. Ale to nie je pravda. My sme uskutočnili auditorskú e, prácu v priestoroch a na pôde auditorských orgánov. A toto je zmysel jednotného auditorského prístupu. A myslím si, že e, v roku 2004, ak si dobre spomínam, na dvore auditorov e, e, zaznelo, že vyhlásenie o vierohodnosti sa musí budovať zo spodu nahor. Samozrejme, tam úplne na vrhu tohto Olympu je ešte niekde stále dvor auditorov. Ale my sa musíme spoliehať do rozumnej miery na tých, ktorí odvádzajú auditorskú prácu pod našou štruktúrou e, pretože my sa chceme vyhnúť tomu, že by všetci auditovali všetkých. E, pretože napríklad e, v rybárskom a v rybnom hospodárstve by mali, auditorov, by mali štyroch auditorov každý týždeň. My sme chceme dosiahnuť stav, kedy sa jedna úroveň kontroly môže spoliehať na tú druhú. A toto je náš prístup. Pokiaľ sa nemôžeme samozrejme na tieto údaje spoliahnuť, potom prejdem na úroveň riadeckého orgánu a potom aj na konečných príjimateľov, aby sme e, dostali e, naše záruky a vierohodnosť. Čiže toto je e, spôsob, akým zabezpečujeme vierohodnosť, ktorý je dvojaký. Je to naša auditorská práca, ale aj práca orgánov auditu na úrovni členských štátov. Takým spôsobom funguje audit. Ďakujem pekne, tomuto som rozumela my by sme si priali um, samozrejme ten správny audit approach, ale práve v roku 2012 dvor auditorov um, poukázal na to, že managing control je mimoriadne veľkou slabosťou. Zmenilo sa to odvtedy. E, je to tak, že tu budujeme na nesprávnych základoch. Čo by sme mohli urobiť s tým, aby sa e, táto manažerská kontrola zlepšila, aby boli vierohodnejší, aby informácie boli vierohodnejšie od nich. Čiže to, e, čo nie je vierohodné, sa ani netrestá. A my by sme to chceli zmeniť, čiže na každom pracovnom dokumente to vidíte, ak tam e, ak e, ktokoľvek môže tam niečo hlásiť, to je v rámci poľnohospodárstva takáto aktuálna situácia. Má to potom veľké dôsledky. Samozrejme, že je nám jasné aj to, že tento starý problém, čiže um, kontrola, kom, um, e, rozpor kompetencií týchto eh, kontrolných orgánov ešte je nevyriešený. Je dôležité, aby sa tie prostriedky tam aj zachovali, tie, ktoré boli spracované. Čiže čo môžeme urobiť? Čo robíte preto, aby ste zabezpečili, že orgány auditu dostávajú správne informácie? Ďakujem. First, as I said, uh... Ako som už povedal, pri budovaní kapacít Zdôrazňujeme, aby sa riešil problém kapacity auditorských orgánov, aby mali školenia, aby boli pripravované, aby mali usmernenia a tak ďalej. Vy ste povedali, že neexistujú v úvodzovkách sankcie pre tieto orgány auditu, ktoré by ich donútili primerane pracovať. Ja už som ale prerušil programy aj z toho dôvodu, že auditorské orgány nefungovali alebo nefungovali dobre. Môžeme vám poskytnúť príklady konkrétnych programov, kedy sme to urobili. My konáme, ak máme dôkazy o tom, že auditorský orgán nefunguje správnym spôsobom. A tieto dôkazy dostávame tak, e, že, že kontrolujeme prácu auditorských orgánov. Čiže moji auditory tam idú a urobia presne to isté, čo robia auditorské orgány, kontrolujú to isté a potom si porovnajú výsledky tých auditov a stáva sa, že výsledky tých auditov sa nezhodujú a vidíme, že auditorský orgán nefunguje dobre. A ak je ak sa toto stane v praxi, a už sa to stalo v minulosti, tak v takých prípadoch prerušíme program a zastavíme platby. Vrátim sa ešte k vašej otázke, ako zlepšiť prácu auditorských orgánov. Už som vysvetlil, že sa venujeme budovaniu kapacít, takisto robíme prerušenia programov alebo pozastavenia platieb a potom tu máme ten nástroj čistých oprav alebo čistých korekcií. Ja som videl, že toto majú aj ministri financí v práci svojich auditorských orgánov. V budúcnosti auditorský orgán bude mať motiváciu vyhľadávať chyby a riešiť ich, pretože ak to urobí predtým, než sa predloží ročná uzavierka, tak môže ešte e, chybu napraviť, ak ju nenájde a nájdu tú chybu auditory EÚ, tak dôjde k čistej korekcii. Takže toto je stimul do ďalšieho programovacieho obdobia a očakávame, že e, s tým príde aj náprava, zlepšenie situácie. Um, uh, Chcel som pripomenúť, vy ste sa teda zaujímali aj o tie riadiace orgány, nielen o orgány auditu. Ako som už povedal, Pripravujeme aj pre nich vzdelávacie programy, vytvárame systém na výmenu expertízy. Táto činnosť je e, orientovaná aj na riadece orgány a certifikačné orgány. A aj členské štáty majú e, prostriedky technickej pomoci, podpory, aby mohli posilňovať tieto orgány. Takže riadiace orgány a certifikačné orgány dostávajú pomoc od nás, ale takisto dostávajú finančné prostriedky na zlepšenie svojho financovania. Ďakujem. Chcela som sa venovať ešte otázke finančných oprav, ktoré vo vašich výpočtoch hrajú dôležitú úlohu. Aké presné sú výpočty členských štátov a ako ich kontrolujete a ako získavate dojem o, um, alebo um, informáciu o správnosti týchto údajov? Uh, Tieto finančné opravy majú dve časti, ktoré si všímame. Poprvé, to sú finančné opravy, ktoré my mm, povedal by som, inšpirujeme alebo na ktorých my nástojíme. My keď nájdeme nejakú nezrovnalosť a ak pozastavíme alebo prerušíme platby, tak potom žiadame, aby um, nesprávne výdavky z minulosti boli opravené. A um, o tom dostávame dosť spojahlivé informácie, pretože toto si e, overujeme predtým, než e, obnovíme platby. A potom okrem toho členské štáty robia ešte dodatočné finančné opravy. A tu sa spoliehame najmä na informácie, ktoré dostávame od členských štátov. A tu sa môže stať, že ak sa zlepší, e, tu sa môže stať samozrejme, že sa ešte e, zlepší spolahlivosť informácií. To znamená, vy nám hovoríte, že informácie sú spolahlivé, ak nie sú spolahlivé od členských štátov, tak ich opravíte, ale vy môžete iba časť informácií sami opraviť. Vy ste do veľkej miery odkazaní na informácie od členských štátov. Viete to vyčísliť? do akej miery sa musíte spoliehať na členské štáty pri týchto finančných e, opravách? Viete to nejako vyjadriť e, v číslach, pokiaľ ide o regionálnu oblasť? Ak si správne spomínam, finančné opravy obdobia 2007 až 2013 spodne tu komisie e, obnášajú asi miliardu a tie, ktoré ešte urobili členské štáty, e, obnášajú 1,5 miliardy. Takže aby ste si to vedeli predstaviť. A takisto je to v ročnej správe o činnosti. Just to uh, compliment. A ešte, aby som doplnil, keď e, Robíme audit e, výročných kontrolných správ. Tam na základe e, rizikovosti e, kontrolujeme aj prácu, ktorú robia oni a na základe našej auditorskej práce máme dodatočnú vierohodnosť a tam vlastne kontrolujeme aj tie opravy, ktoré robili oni e, na vlastnú zodpovednosť. Presne tak, ešte budeme čakať, teda e, na ako sa to ďalej vynie a slovo odovzdávam ďalšej kolegy. Gracias, presidenta. bueno, yo dejar eh, constancia de que... Pani Ayola Sendes, ďakujem pekne. Naša politická skupina by bola radšej, keby rôzni komisári sa tu skôr boli, objavili a odpovedali na naše otázky a nie len, len ďalšia manažerská úroveň generálnych riaditeľov. Dobré, lepšie informácie sú vždy užitočné a táto debata bude určite zaujímavá a najmä je to užitočné na to, aby sme občanom neťahali medové motúzy popod nos. A teraz k tejto tabuľke z generálneho riaditeľstva Agri na 19. strane to vyzerá tak, že jedno z, jeden z týchto stĺpcov obsahuje číslo, ktoré zaujíma nás a verejnosť. Toto je celá džungľa, v ktorej sa môžeme stratiť. A v tretej prílohe pri priamých platbách štvrtý a piatý stĺpec, tam sa hovorí o chybách, o úrovni chybovosti a potom sa hovorí o zvyškovej, o kvote zvyškovej chybovosti v percentách. A v niektorých prípadoch sa zdá, že je tam rovnica, pretože v končnom dôsledku e, dochádza k veľkým odchylkám a o dva stĺpce ďalej je kategória ohrozených kandidátov, čiže rizikový stĺpec, rizikové množstva, ohrozené množstva sú tam. Ako sa vlastne toto riziko zistuje pre tieto e, množstva a sumy? A potom e, pre každý členský štát je tam kvóta upravených chýb, upravenej chybovosti. Ako sa tieto kvóty vyrátavajú? Stanovuje sa s členským štátom nejaký postup, podľa ktorého je potom potrebné zareagovať. Dá sa nejakým spôsobom dohodnúť, dohodli ste sa, uh, na stanovovaní tejto kvóty chybovosti a sú to kvóty, to je otázka, ktoré zistila komisia, alebo sú to kvóty, ktoré boli vopred dohodnuté s členskými štátmi na základe jednotlivých údajov z agentúr alebo od príslušných orgánov či sa táto kvóta chybovosti stanovila spoločne. Chcel, eh, chcela som len vedieť, či to prebehlo na základe dohody. Ja nepochybujem o, to, že, eh, o tom, že pán Defa by mohol zodpovedať túto otázku, ale týka sa to časti polnohospodárstva, takže to, eh, tomu sa budeme venovať neskôr. A teraz by som vás skôr prosila, aby ste sa venovali tej prvej časti. My sa teraz venujeme regionálnej časti. Prepačte, prosím, ospravedlňujem sa, nevedela som to celkom dobre, ale mala som pocit, že už začíname s polnohospodárstvom, preto som sa venovala polnohospodárským aspektom. Tisíckrát sa ospravedlňujem a dúfam, že moja otázka bude zodpovedaná neskôr. Teraz ide o časť regio a pán kolega Samas mal otázku k regio. Petri, prosím, pýtaj sa ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán generálny riaditeľ, za vašu e, snahu. Chcel by som poukázať na niekoľko e, vecí a potom by som mal aj otázku. E, potom to veľmi zložitom vypočutí od predsedničky je jasné, že sa budeme snažiť pozrieť na celkovú e, perspektívu. A myslím si, že tu ešte ostáva niekoľko kľúčových e, záležitostí vyriešiť a ja chápem, že robíte e, všetko, čo je vo vašich silách. Napriek tomu, pokiaľ nebudeme mať dôveryhodné informácie a pokiaľ nebudeme vedieť, či agentúry a členské štáty nám poskytujú správne informácie, celý ten základ na výpočet E, môže byť nesprávny. Takže na toto sa ja osobne budem pozerať veľmi kritickým spôsobom, keď budem túto správu posudzovať. Keď ste vy hovorili, že, že časť e, finančných korekcií sú založené na informáciách, ktoré poskytuje členské štáty a e, povedali ste, že tu je perspektíva e, určitého zlepšenia. Moja hlavná otázka je, aké zlepšenie, aké prostriedky vy e, vnímate ako e, zárukou zlepšenia pretože ste hovorili o korekciách e, v celkovej e, sume 1 až 1,5 miliardy. Čo teda máme urobiť, aby sme sa zbavili e, tohto veľkého otáznika? Ďakujem. On your vital question about, uh, mm. Myslím si, že to je veľmi dôležitá uh, otázka. Pýtate sa, ak to chápem správne, na spolahlivosť informácií. Samozrejme, my nevnímame e, tieto informácie e, za dané. A my sami vykonávame auditorskú uh, prácu a keď zistíme, že orgány auditu v členských štátoch nefungujú, uh, my platby pozastavíme. My vám chceme iba poskytnúť určitú uh, predstavu, ako my z našej strany vykonávame audit. Máme k dispozícii Uh, E, čísla, tým je 239 vykonaných auditov na orgánoch auditu e, v členských štátoch. A naozaj sledujeme veľmi podrobne kroky orgánov auditu a postupy, ktoré nám oni musia nahlasovať. E, keď hovoríme o zlepšeniach, myslím si, že tam je predovšetkým dôležité sa zhodnúť na metodológii, e, kde sú dátumy ukončenia, e, kedy sa niečo e, rozhodne, kedy sa niečo bude implementovať a to sú veci, ktoré musia byť jasné a zrozumiteľné, aby im každý rozumel a musia byť sme vedeli, akým spôsobom môžeme v konečnom dôsledku rozhodnúť o konečných Eh, číslach a objeme eh, finančnej korekcie pre daný rok. Takže naozaj kontrolujeme a robíme inšpekciu tých informácií, ktoré dostávame. Ešte by som rada poukázala na dva crvných výhrad, eh, ktoré Španielsko od roku 2012 tlačí pred sebou a ide stále o tie isté projekty alebo o iné projekty? Ako plánujete postupovať, ak e, tieto projekty nedostanú prostriedky? Ako s tým naložíme? Budú potom prebiehať finančné opravy, alebo je potrebné vrátiť peniaze, alebo časť e, sa vráti? pretože skutočná výška nemá nič spoločné so škodou podľa systému, ktorý ste nám vysvetlili, nedokážete vôbec zistiť výšku reálnych škôd. Ja si kladiem otázku, aká je vierhodnosť. Ako môžete zisťovať vierhodnosť a ako nám e, túto môžete prezentovať a potvrdiť, pretože v Annual Activity Report je miesto, kde je napísané, že v 11% prípadoch sa generálny riaditeľ rozhodol paušálne ohodnotiť riziko na 11 toto je tiež otázka, ktorou sa zaoberáme a je to e, síce otázka vierohodnosti a spolahlivosti výhrad a otázka e, odstránenia týchto výhrad, stiahnutia výhrad. Zdá sa, že tento systém je zaťažený určitými základnými otázkami a sme si istí, že nám k tomu môžete dať niekoľko múdrych odpovedí. I will try my best. Uh... Pokúsim sa povedať e, moju podať môj najlepší výkon. Čo sa týka španielskej otázky, že máme mnoho problémov a výhrad voči Španielsku, ale takisto je pravda, že ak sa pozrete na programy, nejedná sa o rovnaké programy, eh, ktorých sa to týka v každom jednom členskom štáte. Je tu veľmi komplikovaná architektúra, ktorá v Španielsku existuje. A sprostredkovateľské orgány E, sú aktívne v jednotlivých regionálnych e, programoch, ale aj v národných e, programoch, celoštátnych programoch. Takže pokiaľ jeden tento sprostredkovateľský orgán má problémy, to môže mať vplyv aj na ostatné programy v iných regiónoch. Ale opäť, ako som povedal, pokiaľ existujú problémy a problémy sa vyskytnú, my nezaplatíme nič. A v Španielsku sa musí vyriešiť množstvo problémov. Avšak spolu, v spolupráci e, so španielskými orgánmi e, budeme mať k dispozícii architektúru, ktorá je oveľa jasnejšia, ktorá jasne rozlišuje medzi e, krajom, regiónom a e, e celoštátnou úrovňou. A to by malo vyriešiť niektoré z problémov, e, ktoré existujú v španielských programoch. Opätovne Eh, vy ste spomenuli, že máte naďalej pochybnosti o spolahlivosti údajov. Ako som už povedal, na 90% eh, údajov sa môžeme spolahnúť, na 10% sa spolahnúť nemôžeme. Pokiaľ sa jedná o týchto 10%, máme k dispozícii 5, 10 až 25 eh, odhad chybovosti. Taká je naša metodológia. Avšak my sme takisto aj vypočítali na rok 2013 celkovú mieru chybo, chybovosti e, v hodnote 2,8 Ale takisto e, sme povedali, že samozrejme ten výpočet je oveľa náročnejší, pokiaľ vám e, máme dať rozmedzie chybovosti, ktorý je až do výšky 5,3 e, Takže ako vidíte, e, informácie niekedy nie sú dostatočné, ako každé informácie. Ak sa pozriete na postupy dvora, dvoru auditorov, tam, sú, tam je tiež určitá metóda vzorkovania informácií. Takže to znamená, že takáto odchylka je zahynut, zahrnutá v kontrolnom e, postupe e, a od tejto metódy vyberania e, a vzorkovania informácií sa jednoducho odputať nebude možné, aby sme jednoducho zabezpečili vierohodnosti, pretože máme pomerné kontroly. Pokiaľ náklady na kontrolu E, prevyšujú e, prínos takejto kontroly, do takejto kontroly sa nepúšťame, pretože e, koniec koncov, a na to nesmieme zabúdať, toto je predovšetkým o tom, aby sme mali zavedené také politiky, že všetky tieto programy majú zabezpečiť rast, rast zamestnanosti, investícií a hospodárskeho rastu. A my si nemôžeme dovoliť nadmerné e, výdavky. Toto je tá krehká rovnováha, ktorú musíme dosiahnuť a myslíme si, že na generálnom riaditeľstve pre regionálny rozvoj robíme všetko, čo je v našich silách. Ak tí, ktorí peniaze majú dostať, ich nedostanú, tak sme všetci spolu urobili nejakú chybu. Čiže e, kontrolné položky v regionálnom e, fonde sú veľmi nízke 41 miliard, čo je v podstate zanedbateľné. Nesmieme si dovoliť dlhodobo nedosahovať naše politické ciele a my tu bohužiaľ sedíme preto, lebo sa nám to nepodarilo zatiaľ. Kolegyňa Sender má slovo. No Ak sa teraz nepomýlim, chcela som sa spýtať pána generálneho riaditeľa na jednu vec. V tom systéme, ktorý ste nám predstavili, chápem, že je zložitý, najmä v takých krajinách ako je Španielsko alebo Nemecko, to sú federácie, kde sú rôzne úrovne. Dochádza k zlepšovaniu za posledné roky sme si vedomí rizík, ktorým sa krajiny vystavujú, hrozí, že budú pozastavené platby po výstrahe. Chcela som sa opýtať, v týchto programoch, v ktorých dochádza k prerušeniu, k pozastaveniu platieb napríklad v Španielsku, Nemecku, v Taliansku, vidím, že v časti programu, respektíve, že tam máme časť programu, kde bola vydaná výstraha, potom sú tu programy, kde boli platby pozastavené a čísla majú klesajúcu tendenciu. Zaujímalo by ma, akým spôsobom členské štáty sa zlepšujú zo svojho vlastného hľadiska majú veľa programov, ako napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, kde bola vydaná výstraha o pozastavení pladeb, ak nie dôjde k náprave a potom sa tieto krajiny zlepšia. Sú tu tiež programy, kde dochádza k predbežnému pozastaveniu. Tam je to už tiež relatívne nižšie číslo a potom to pozastavenie pladieb môžeme chápať ako, postup, ako e, impuls na postupné zlepšovanie? A druhá otázka na vašom generálnom riaditeľstve. Je tento systém efektívny? Čiže zlepšuje sa miera získavania opätovného vrácania nepravom vyplatených prostriedkov? Čo sa týka e, zmien e, v regulačnom eh, rámci pre rok 2013 eh, a 2014 sme zaznamenali výrazné eh, zlepšenie v celkovom výkone a v celkovej miery v zhode s regulačným rámcom. Videli sme, že e, predtým dvor auditorov e, zaznamenával miery chybovosti v dvojciferných číslach. Teraz sme e, v jednociferných, takže systém sa naozaj zlepšil. A takisto môžete vidieť prostredníctvom prostredníctvom postupu, ktorý má logický e, sled, ktorý vedie k e, pozastaveniu platieb. To znamená predbežné pozastavenie platieb, od ktorého sa postupne e, prejde k pozastaveniu platieb, kedy sa naozaj už tie platby nevyplácajú. A tieto majú rozličné fázy. A my platíme a obnovíme platby iba v tom prípade, že systém bol opravený. A my sme videli, že prostredníctvom takýchto preventívnych opatrení e, sa dokážeme e, vyhnúť tomu, aby sme e, platbami kryli neoprávnené výdavky. A to prinieslo výrazné zlepšenie v celkovej výkonnosti platieb. Ďakujem. Nachfrage? Otázka? Máte otázku? Me permite, presidenta, querría también añadir, puesto que estamos en el... Pani predsednička, chcela som dodať ešte jednu vec. Vzhľadom na to, že sa tu hovorí o uplatňovaní tohto postupu, ktorý je podľa mňa veľmi pedagogický, je vidieť, že keď dochádza k pozastaveniu platieb, tak sú to výnimočné opatrenia Španielsko, Nemecko, Taliansko, Mohli, mohli by ste nám povedať, ako toto pozastavenie pladieb napríklad v mojej krajine, tam sa to týka 15 programov. Ako s tým súvisí to, že v čase krízy nastal veľký problém so spolufinancovaním, pretože ide o krajinu, kde sa musela uplatňovať veľmi prísna disciplína v záujme znižovania dlhu a tým pádom často nebolo možné splniť záväzky súvisiace so spolufinancovaním. Zaujímalo by ma, či sú určité prípady, ktoré sa týkajú problémov so spolufinancovaním, či sú tu nejaké programy, kde muselo dôjsť k pozastaveniu platie, pretože členská krajina nedokázala zabezpečiť spolufinancovanie a stále hovorím iba o spolufinancovaní. Niekedy predstavuje spolufinancovanie 15-25 v niektorých regiónoch, ale inde je to o mnoho väčšie percento. Zaujímalo by ma, či aj tieto prípady sú vo vašom výpočte obsiahnuté. The irregularities. Tie nezrovnalosti a to je vlastne jediný bod, e, ktorý sme e, tu e, skonštatovali, sa nie je v súvislosti s úrovňou spolufinancovania. Počas krízy, a to je dôležité. Sme zvýšili mieru spolufinancovania zo strany EÚ a e, znížili sme e, tú časť národnú. Ale nekonštatovali sme problémy napríklad s výpočtom miery spolufinancovania. To nie je niečo, čo by bolo relevantné Hlavným problémom v Španielsku je tá zložitosť a to, že je tam veľká interakcia e, medzi sprostredkovateľskými orgánmi, ktoré konajú súčasne v, tý, e, v rôznych programoch. Máme týchto sprostredkovateľských orgánov asi 150 v Španielsku a keď jeden z týchto orgánov má problém, tak to má okamžitý účinok na mnohé programy. Takže toto je jeden z eh, veľkých problémov v Španielsku. Ako som už povedal, spolu so Španielmi budeme riešiť tento problém v budúcnosti tým, že oddelíme orgány, ktoré sa venujú národným a regionálnym programom. Na záver by som sa vás ešte rada spýtala, ako chcete dosiahnuť, eh, respektíve ako chcete, aby sme v rámci absolutória s vašimi výhradami naložili. Ďakujem. I must say I... Bol, bolo to pre mňa veľmi lichotivé, že pri poslednom absolutóriu ste podporili výhrady, ktoré vzniesol generálny riaditeľ pre regionálne politiky. Myslím si, že na vás je, aby ste si zaznamenávali, kde máme vierohodnosť a kde nie ale môžem vám povedať, že vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na všeobecný výkon, aj na, pohľa, e, na tú, tú, tú e, stránku legálnosti, tak e, kum, kumulatívna zvyšková chybovosť v mojej oblasti je 0,2 a to vidíte takisto vo výročnej správe o činnosti. No, no. Ďakujem pekne. Chcela som usporiť kolegom čas, aby sme nehovorili o error rate. Vy ste už zároveň odpovedali, na akých informáciách sa toto zakladá. My sme videli, že informačná databáza sa dá určite ešte vylepšovať. A my máme všetci veľký záujem na tom, aby sme všetci na tom ďalej pracovali. Ja si dovolím položiť ešte niekoľko otázok, aby sme trošku zrýchlili e, debatu s komisárom o technických e, detailoch. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Ehm, teraz prejdeme k oblasti plnohospodárstva. Pán Pleva, s veľkým záujmom som si prečítala vašu správu o činnosti, pretože je tam veľa informácií o vierohodnosti a taktiež sa tešíme údajom z generálneho riaditeľstva a plnohospodárstva. Ja si myslím, že práve na tejto správe vidíme tiež sivé zóny v rámci kontrolného systému. Ďakujem vám veľmi pekne, pokladám to za veľmi dôležitú vec. Chcela e, by som už teraz ohlásiť e, akýsi odpor, pretože vo vašej správe je uvedené, že by malo dôjsť k harmonizácii ak by harmonizácia mala znamenať, že dostaneme menej informácií, tak si e, nás poštvete proti sebe. To by som vám rada povedala už teraz a rada by som vám teraz odozdala slovo, aby ste uviedli e, stručne úvod. Ďakujem. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na dnešné zasadnutie. Najskôr prednesiem krátky úvod, ak dovolíte. Na konci chcem zareagovať stručne aj na pracovný dokument. Začnem teda úvodom. Každý rok asi 59 miliónov eur v EÚ ide na poľnohospodárstvo. Členské štáty spravujú asi 50 e, miliónov pre asi 8 miliónov príjemcov, ktorí dostávajú podporu v rámci mnohých programov, aby sme mohli zaručiť dobrú administratívu a spravovanie na úrovni členských štátov, existuje rozsiahly systém e, manažmentu a kontroly v rámci E, zdieľaného riadenia, shared management, členské štáty sú zodpovedné za kontroly na prvej úrovni predtým, než platby e, sú vyplatené príjemcom. Komisia ostáva najvyšším zodpovedným orgánom pre dobre finančné hospodárenie v rámci európskeho rozpočtu. Úlohou komisie je overovať efektívne fungovanie systémov riadenia a kontroly v členských štátoch musí zabezpečiť, aby zistené nezrovnalosti a chyby boli napravené. A komisia musí takisto chrániť európsky rozpočet tým, že zavádza čisté finančné opravy. Komisia má akreditovaných 82 platobných agentúr, ktoré kontrolujú platby pre príjemcov v súlade s pravidlami EÚ. DG Agri realizuje asi 120 auditov platobných agentúr každý rok, aby overil, že systémy riadenia a kontroly sú v súlade s požiadavkami EÚ. V dôsledku tohto, týchto auditov čisté finančné opravy vo výške 600 miliónov sa robia každý rok, aby sa chránil európsky rozpočet. Niekoľko faktov vyplývajúcich z ročnej správy o činnosti za rok 2013. Za rok 2013 DG Agri odhadlo chybovosť v prvom a druhom pilieri na úrovni 2,7 a 5,2 pre každý príslušný pilier. To znamená, že celková chybavosť pre SPP ako celok je na úrovni 3,26 Za rok 2013 som zniesol 63 výhrad na úrovni platobných agentúr. Postaral som sa o to, aby v príslušných prípadoch boli prijaté potrebné kroky na ochranu európskeho rozpočtu. Takisto som e, požiadal dotknuté platobné agentúry, aby pripravili akčné plány na nápravu e, tých nedostatkov. Napríklad vo Francúzsku výhrada vyplynula z toho, že tam boli problémy v identifikačnom systéme LPIS pre parcely. Kvalita kontrol na mieste a takisto aj riadenie nárokov bolo problematické. Teraz existuje rozsiahlý akčný plán a DG Agri ho monitoruje, ako sa plní. Pokiaľ ide o Poľsko, znesli sme výhradu týkajúcu sa štruktúrálnych závažných nedostatkov pri uznávaní skupín producentov v oblasti ovocia a zeleniny. Finančné riziko pre fond, pokiaľ ide o minulé výdavky, je odstránené. a neoprávnene vyplatené sumy budú vyžiadané späť, aby sa chránil európsky rozpočet. Pokiaľ ide o budúcnosť, Poľsko bolo požiadané, aby okamžite prijalo opatrenia a akčné plány, ktoré doteraz predložili poľské orgány, boli nedostatočné. Naše generálne riaditeľstvo teraz analýzuje prepracované verzie akčného plánu Poľska, e, ktoré prišli len pred pár dňami a ak výsledok bude negatívny, tak potom budeme zvažovať, že Poľsku zastavíme budúce platby. Ďalší príklad, ktorým chcem ilustrovať aj prípad zrušenia výhrad. Už môj predrečník hovoril, e, pardon, môj predchodca v roku 2009 vo svojej výročnej správe o činnosti vzniesol výhradu k závažným nedostatkom fungovania systému ELPIS v Bulharsku. Digi Agri požiadal o akčný plán. Bulharsko potvrdilo, že pripravilo úspešne akčný plán a že e, LPIS e, funguje e, dobre a keď sme to overili, tak sme zrušili túto výhradu v správe za rok 2013, v mojej správe. Pokiaľ ide o náklady, DG Agri požiadal členské štáty, aby odhadli náklady na kontroly, ktoré sa vykonávajú. Podľa informácií, ktoré sme dostali, členské štáty vydávajú takmer 4 milióny eur každý rok na kontrolu a riadenie výdavkov pre poľnohospodárstvo. To je viac ako 5 e, celkového, celkových nákladov na spoločnú poľnohospodárskú politiku. DJ Agri nechce už zvyšovať počet kontrol a ich náklady. Chceme radšej s členskými štátmi zlepšovať kvalitu tých kontrol, ktoré sa už robia. Chceme identifikovať a analýzovať e, základné príčiny chýb a chceme sa o tieto analýzy deliť s členskými štátmi. Aj to je dôležité na zlepšenie kontrol. No a v neposlednom rade um, musíme samozrejme uplatňovať aj odporúčania výboru Kokobu. Vy ste v predchádzajúcich rokoch predložili viaceré konštruktívne odporúčania, ktoré uh, prispeli k tomu, že SPP sa podstatným spôsobom zlepšila táto práca follow-up je pre nás priorita. Uvediem dva príklady na ilustráciu. Zosúladenie auditorských postupov. Po tom, čo sa prijala reforma SPP, boli zavedené nové pravidlá, ktoré by mali do veľkej miery umožniť skrátiť e, postup e, auditu za účelom súladu a potom druhý príklad e, pozastavenia nás nástrojov, nástroja ex ante. Máme nový mechanizmus pozastavenia, ktorým môžeme pozastaviť platby pre členské štáty, ak je potrebné riešiť nejaké nedostatky v kontrolnom systéme členského štátu. Máme výbor, ktorý dennodenne posudzuje možné pozastavenia alebo zastavenia platieb aby som to zhrnul, ja ako generálny riaditeľ DG Agri mám zodpovednosť za to, aby som chránil európsky rozpočet pre poľnohospodárstvo kombináciou preventívnych, detektívnych a e, kontrolných opatrení. Naše generálne riaditeľstvo sa bude všetkými možnými e, spôsobmi snažiť znížiť chybovosť pri výdavkoch na poľnohospodárstvo, avšak e, nízka chybovosť nie, nejde vždy ruka v ruke s veľkou komplexnosťou, ktorá tu existuje. Počas reformy spolu zákonodarca zaviedol väčšiu flexibilnosť pre členské štáty, napríklad tzv. greening alebo dobrovoľné podpory. A toto zase vedie k väčšej zložitosti pravidiel. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi legálnosťou, medzi odstraňovaním chýb a dosiahnutím cieľa našej politiky. Súčasné a musíme samozrejme zohľadňovať súčasné náklady na kontroly. Nemôžeme sa preto domnievať, že dosiahneme dlhodobo chybovosť nižšiu ako 2 Náklady na kontroly v členských štátoch sa odhadujú v súčasnosti na asi 4 e, miliardy eur ročne. A to je veľmi e, veľa. Ja som presvedčený o tom, že moja výročná správa o činnosti za rok 2013 vám poskytne dobrý prehľad o tom, čo sa podarilo mne a nášmu DG pri stabilizácii výdavkov na SPP. Ak dovolíte, pani predsednička. Ešte e, spomeniem niektoré prvky pracovného dokumentu, pokiaľ ide o e, DAS, o, vyhlásenie o vierohodnosti. Najskôr chcem opraviť jedno nedorozumenie, pokiaľ ide o e, tú sumu, ktorá je pod výhradou. Pokiaľ ide o výdavky na trhové opatrenia a na priame platby, táto suma, ktorá je tu prezentovaná v pracovnom dokumente ako suma pod výhradou, to sú celkové výdavky, ako je na strane 21 výročnej správy. Výdavky pod výhradou sú 198,3 milióna eur na trhové opatrenia a 652 miliónov eur pre priame platby. Spravodajca hovoril o probléme spolahlivosti údajov, o chybovosti, ktoré dostávame od platobných agentúr. Aby sme riešili tento problém spolahlivosti alebo nespolahlivosti údajov, definovali sme nový prístup v správe na rok 2013 môžeme odhadnúť tzv. reziduálnu chybovosť. Je to vysvetlené detailne aj v prílohe 4 na strane 45 a nasledujúcich. Tento prístup zohľadňuje všetky dostatočné, dostupné informácie, najmä audity DG Agri, Európsky dvor auditorov a certifikačných orgánov a takisto ak je to potrebné, chybovosť, ktorú nahlasuje každá agentúra. A výsledkom je odhad reziduálnej chybovosti, ktorý je realistickejší. Ako som už povedal, za rok 2013 náš odhad pre prvý pilier je, že chybovosť je na úrovni 2,7 a v druhom pilieri je to 5,2 To znamená, 3,26 pre spoločnú poľnohospodárskú politiku ako celok. Správodajca takisto hovorí, že sa nepredpokladajú žiadne sankcie pre nesprávne nahlásené údaje alebo pre nahlasovanie nesprávnych údajov. Chcem povedať, že právny rámec nepredpokladá žiadne ustanovenia o takýchto sankciách. Pracovný dokument hovorí, že výhrady boli vznesené e, v prípade platobných agentúr, ktoré mali po korekcii chybovosť vyššiu ako 5 Chcem vysvetliť, že všeobecné pravidlo, ktoré uplatňujeme, je také, že výhrada vo výročnej správe o činnosti sa robí pri tých agentúrach, kde reziduálna chybovosť presahuje 2 Ale samozrejme našu metodológiu uplatňujeme pri tých agentúrach, kde je chybovosť medzi dvoma až 5 percentami. Som ochotný to vysvetliť aj detailnejšie neskôr. Dokument takisto hovorí o probléme systému LPIS. LPIS je veľmi dôležitou zložkou systému Ajax, aj Európsky dvor auditorov toto uznal ale hlavný problém, ktorý tu je, sú stále pastviny, ktoré by mali byť zmenšené. Máme novú definíciu e, trvalých pastvín v reforme SPP a podľa tej novej definície by sa mal objem týchto pastvín zmenšiť a členské štáty by mali takisto za týmto účelom zlepšiť systém LPIS. A DG Agri monitoruje príslušné akčné plány. Môžem vám poskytnúť čísla aj s aktualizovanou verziou monitorovacej tabuľky v prílohe 10 správy o činnosti. Po tomto zasadnutí vám to môžem poskytnúť. No a spravodajca takisto poznamenáva, že v praxi časových rozdiel medzi zistením chyby a nápravou môže byť až niekoľko rokov. Došlo k prípadom, kedy Čas bol príliš dlhý medzi skonštatovaním nezrovnalosti a nápravou v praxi, ale bolo to možno aj kvôli nedostatočným účtovným postupom. Teraz sa menia postupy, máme nové právne platné lehoty a takisto reforma SPP umožňuje teraz pozastaviť alebo zastaviť platby už vopred a členský štát bude mať motiváciu reagovať rýchlejšie ako v minulosti. No a na záver chcem ešte poznamenať, že finančné riziko pre poľnohospodárske výdavky v rozpočte bolo vždy kryté čistými finančnými opravami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ja som si všimla už predtým, že 5 minút v každej európskej krajine je, je iných 5 minút. Pani kolegyňa Sender, začneme vašou otázkou. Podľa štatistiky príloha 3, priame platby a výsledky kontrol, ak som to správne pochopila, otázka bola tá, že členské štáty hlásia chybovosť a reziduálnu chybovosť a tie čísla neboli presné. Prečo je tá metodológia odlišná? Prečo iní majú vyššiu tú chybovosť ako iní? Ďakujem. Thank you for, for this question. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Metodológia, ktorú sme použili prvýkrát v roku 2013, aby sme vytvorili mieru chybovisti podľa platobných agentúr je na strane 41 prílohy 4 správy. Avšak veľmi v krátkosti. E, chcel by som povedať, ako bolo už spomenuté, mali sme určité problémy, e, čo sa E, týka spolahlivosti štatistiky, ktorú dodávali členské štáty. Takže sme sa museli na túto štatistiku e, pozrieť a porovnať si ju s inými zdrojmi, aby sme vypracovali e, spolahlivú mieru chybovosti. A to preto, aby sme mohli zobrať do úvahy výsledky auditu, ktoré vypracovalo generálne riaditeľstvo Agri a a aby sme potom poskytli auditovú stratégiu všetkým platebným agentúram. Takisto audit, e, ktorý vykonal Európsky dvor e, auditorov, bol zobraný e, do úvahy a takisto aj údaje, ktoré poskytli certifikačné orgány. A na základe tohto procesu sme vyhodnotili e, tzv. E, reziduálnu mieru e, chybovosti, ktorá nevychádza len zo štatistík členských štátov, ale aj z tejto metodiky, ktorú som vám práve opísal. Máme tu rozdiel v tabulke v prílohe 3 medzi stĺpcom miera chybovosti v, členskej, v členských štátoch, kontrolná štatistika a ďalší stĺpec je upravená reziduálna miera chybovosti platobnej agentúry. Takže myslím si, že to by vysvetlilo dôvod, e, prečo tieto stĺpce sú rôzne. Takisto tu bola otázka o tom, akým spôsobom e, konzultujeme metodológiu a či existovala nejaká zhoda medzi komisiou a jednotlivými členskými štátmi na tejto metodológii. Musím povedať, že to, čo e, poskytujeme správe o výročnej činnosti, je správa komisie. Takže samozrejme, my spolupracujeme s členskými štátmi na e, preven- na preventívnych opatreniach na zníženie mieru chybovosti, avšak táto metodológia je založená na zdrojoch, ktoré som už spomínal. E, takže neexistuje e, potreba konzultovať a posudzovať ešte metodológiu členských štátov. E, členské štáty túto metodológiu poznajú, pretože my im tieto informácie E, poskytujeme a e, náš postup je v tomto zmysle veľmi transparentný a nemáme čo skrývať. Takže e, túto metodológiu poznajú. Ale nechceme sa obmedzovať iba na štatistiky členských štátov a preto sme zaviedli aj túto metódu, kedy posudzujeme mieru chybovnosti podľa platobných e, agentúr a aj na základe doplatkov, ktoré boli e, potrebné na základe informácií, ktoré má k dispozícii generálne riaditeľstvo Agri, ako aj Európsky dvor e, auditorov, ako aj certifikačný orgán. Toto je prvý top-up, o ktorý ste spomínali, ktorý bol 24% a ktorý bol, zdá sa, celkom nízky. O tom hovoril aj Európsky dvor auditorov. A tam ste sa celkom nezhodli. Tam sa hovorilo o celkovej miere chybovosti 6,8 a 2,9 v roku 2012 a v minulom roku 3,8. E, ste toho názoru, že tieto e, e, korektúry, tieto korekcie, ktoré ste prijali, sú dostatočné, aby sa neopakovala situácia z minulého roku. To, sú, to bola taká dodatočná otázka. A potom dodatka, doda, ďalšia otázka, táto kontrola platobných agentúr. Hovorili by ste aj o určitom sklamaní s ohľadom na tieto platobné agentúry? Thank you for, for this question. First of all... Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Stále existuje rozdiel medzi metodológiou výpočtu miery chybovosti Eh, medzi komisiou a Európskym eh, dvorom auditorov. Eh, my túto mieru vypočítavame pre správne dôvody, avšak dvor auditorov vypočítava túto mieru chybovosti kvôli, kvôli absolutóriu. Je jasné, že existuje čoraz e, väčšia e, zbiehavosť medzi údajom, e, údajmi, ktorý, ktoré vypracováva komisia, ktoré DG Agri a dvor auditorov. V minulom roku sme aplikovali doplatky v celkovej miere 25 avšak neexistovala ešte v minulosti celková analýza dôvodov ktoré použili platobné agentúry na e, tieto doplatky. Avšak v súčasnosti e, tá miera e, chybovosti je nižšia. To znamená, že berieme do úvahy každú jednotlivú platobnú agentúru v jednotlivých členských štátoch. Európsky E, dvor auditorov zaklada svoje postupy na štatistických metodách. Takže e, bolo by naozaj pomerne zložité e, dospieť k úplnej paralelnosti obidvoch metód. Ale samozrejme bereme do úvahy jednotlivé rozdiely, avšak vždy je tu určitý interval medzi našim výpočtom a výpočtom, ktorý vypracuje dvoj, dvor auditorov. A ten rozdiel sa vždy pohybuje v tomto uh, intervale, takže tá diskrepancia uh, uh, nie je veľká a je konštantná. Takže myslíme si, že sme na správnej ceste a samozrejme by sme chceli zlepšiť a pokračovať v týchto snahách. A nie len čo sa výpočtov týka, ale takisto chceme aj pomôcť e, členským e, štátom chybovosť znížiť na to priamo na mieste e, tak, aby sme predchádzali vysokým mieram chybovosti, predovšetkým v prvom pilieri, kde hovoríme o veľkom množstve finančných prostriedkov, 41 miliard eur ročne a mm, na tomto e, pracujeme aj na DJ Agri, kde bola e, e, vytvorená špeciálna sekcia, ktorá má za cieľ pomáhať členským štátom implementovať novú politiku. Môžem sa vás ešte raz opýtať na to určité sklamanie. Také množstvo korekcií za uplynulý rok máme tu aj v pracovnom dokumente. To ste ináč tých 5% iba sprekopírovali z predchádzajúceho dokumentu. Tu máme tabulku 6, britská platobná agentúra, ktorá mala mieru chlbovosti 0,67, ale vy ste ju zvýšili na viac ako 5 e, Grécka 0,83 a zvýšila, zvýšená miera chybovosti auditom na 5,7 E, Španielska 9,3 a e, e, Portugalska z 0,82 na 5,7, Portugalska v veľmi podobných číslach. Akým spôsobom si toto máme vysvetľovať? Aby sme si to vysvetlili, musíme samozrejme zobrať do úvahy jednotlivé prípady a do hĺbky ich analyzovať. Avšak e, ja poskytnem iba e, krátky, krátke zhrnutie e, a je to aj v správe na strane 114, kde vysvetľujeme, čo sme urobili v prípade jednotlivých platobných agentúr v jednotlivých členských štátoch. Vidíme, že že máme 95 platobných agentúr, e, kde existuje e, dostatočná vierohodnosť, e, kde korekcia nevystúpi nad 2%. Takže vnímame, že tieto agentúry sú v súlade s tým, čo sa od nich očakáva dostatočná vierohodnosť s nízkou mierou e, rizika e, znamená pohybovať sa v intervale korekcií medzi 2 a 5 e, percentami so zmierňujúcimi faktormi, ako napríklad 29 prípadov. A to nehovoríme o prípadoch ktoré by sa rovnali priamo platobným agentúram, ale o prípadoch, ktoré spravovali dané platobné agentúry. Takže to sú prípady, ktoré považujeme za základ e, našeho posudzovania jednotlivých platobných agentúr, kde existuje nízka, nízke riziko pre európsky rozpočet, e, čo sa týka e, strednej úrovne až vysokej úrovne rizika. To pretrvá v šiestich prípadoch, kde máme reziduálnu mieru chybovosti vyššiu ako 5 a to sú práve tie e, prípady, kde existuje obmedzená miera vieryhodnosti. A to sú je 6 prípadov. Takže aby sme sa vrátili k vašim otázkam, e, ktoré sa napríklad vzťahovali k Spojenému kráľovstvu, tam sme zobrali do úvahy nielen audit e, Európskeho dvoru auditoru a DG Agri, ale takisto audity certifikačného orgánu a e, jeho jednotlivých posudkov na e, jednotlivých prípadov, ktoré spracovala platobná agentúra. A e, skupina expertov sa rozhodla upraviť reziduálnu mieru chybovosti. A takto by sme mohli ísť prípad za prípadom pri iných príležitostiach. Also, also keine, also keine bewusste... Čiže to, to nebolo umyselné, skrátka len sa to tak zle vyvinulo, pretože čísla, ktoré je potrebné v takom rozsahu skorigovať, čo teraz urobíte e, s číslami napríklad pre Britov? Um, poviete, no stalo sa a ďakujeme? In that case, uh, when we... V tom prípade, ak po dôkladnej analýze zistíme, že je tam problém s riadením, požiadame členský štát a jeho agentúru v tomto prípade, aby vypracovala akčný plán s veľmi jasnými opatreniami, ktorého cieľom je e, odstrániť všetky nedostatky. No a potom tento akčný plán monitorujeme, Monitoruje ho DG Agri a samozrejme na druhej strane toho je zapojený členský štát do implementácie e, toho plánu. Ďalší kolega alebo kolegyňa, prosím. Ďakujem pekne. Pani predsednička, mám otázku pre pána Plevu k téme budúcnosť poľnohospodárskej politiky. Členské štáty sa sťažujú, a síce všetky, o krížovom plnení, že sa tam e, sťažuje celý postup a mňa zaujíma, či tam vidíte potenciál rizika um, zneužitia alebo nesprávneho vyúčtovania uh, prostriedkov EÚ. Mohlo by sa to dokonca navýšiť v agrárnej oblasti. A druhá otázka sa týka situácie vo Francúzsku. Európsky parlament poľnohospodárskú politiku um, v rámci posledného absolutória um, opatril výhradou. My sme najmä kritizovali situáciu vo Francúzsku a mňa by zaujímalo, ako to vo Francúzsku vyzerá. Vy sami ste skonštatovali, že už uplynulo niekoľko rokov, že sa urobili chyby. Ja vychádzam z toho, že to nesúvisí s politickou výhradou parlamentu, že Ehm, Francúzsko teraz musí zaplatiť medzi 800 a 1,2 miliardami eur. Ja, mňa by zaujímala konkrétna situácia vo Francúzsku, ako sa to tam ďalej bude vyvíjať a aj čo v správe ehm, z, ehm, sa veľmi výrazne objavilo v negatívnom tóne, to je situácia v Portugalsku, čiže parcelné záležitosti, výmery parciel, ako teda vyzerá situácia v Portugalsku. A posledná otázka sa týka požiadaviek na e, absolutórium a vlastných záväzkov komisie, aby sa v členských štátoch uskutočňovalo viac kontrol. To platí najmä pre regionálnu politiku. Pán Šemeta vo štvrtok to určite zodpovie. A ešte ako to vyzerala s témou bilaterálne štátne dohody s mimoriadne dotknutými členskými štátmi. Bilaterálne dohody komisie s mimoriadne dotknutými, zasiahnutými členskými štátmi. Ako to v oblasti polnovstárskej politiky vyzerá? To je jedna z požiadaviek parlamentu, aj preto sa tu objavila tá politická výhrada. Ako vaše generálne riaditeľstvo zareaguje na túto požiadavku? Ďakujem. Thank you. Ďakujem za otázky. Najskôr sa vyjadrím k reforme SPP a k novej situácii po tej reforme. Najmä pokiaľ ide o, o účinky na budúcu chybovosť. Je pravda, že reforma SPP prináša nové prvky, ako greening napríklad. A takisto poskytne väčšiu prúžnosť členským štátom, aby si nadefinovali niektoré prvky v spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako povinné priame platby napríklad. To znamená, že s touto väčšou pružnosťou prichádza aj väčšia zložitosť. A je jasné, že my musíme zvládať tú väčšiu zložitosť a nie je jednoduché znižovať chybovosť v takej situácii. Ale musíme pripustiť aj to, že máme nové nástroje. Môžeme byť efektívnejší v tejto novej SPP. Chcem zdôrazniť, že máme možnosť pozastaviť platby pre oba eh, fondy a môžeme prerušiť platby pre Fond rozvoja vidieka, ak je ohrozený rozpočet EÚ. Takže to je ďalšia vec, na ktorú musíme pamätať. Vy ste spomínali krížové plnenie v tomto kontexte. Ja by som povedal, že krížové plnenie nemôže byť e, prvkom chybovosti. Som presvedčený, že to nemôžeme považovať za uh, súčasť chybovosti, ktorú od začiatku budúceho roka bude vypočítavať Európsky dvor auditorov. E, SPP, nová SPP je teda komplexná, ale musíme si taktiež uvedomiť, že problémy nevyriešime väčším množstvom kontrol. Veľké množstvo kontrol robia členské štáty. Takisto v DigiAgri a v komisii dávame veľa peňazí na audity. Jediný spôsob, ako riešiť situáciu, je zlepšiť kvalita, kvalitu kontrol. Členské štáty robia už veľa kontrol. Keď sa pozrieme na tento nákres hore, vidíme, že členské štáty každý rok skontrolujú 900 tisíc operácií z tých celkových 50 miliónov v poľnohospodárstve. Počet kontrol je teda vysoký, ale máme problém s kvalitou štatistík a preto spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme ich zlepšili. Nie len tým, že sankcionujeme členské štáty, ak je to potrebné, používame nástroj pozastavenia a keď objavíme nejaký problém, okamžite e, začneme s postupom s postupom uzavierky účtov. Takisto som spomenul, že máme tu špeciálnu jednotku, ktorá má pomáhať členským štátom s implementáciou SPP. V novej SPP budeme mať aj formálnu požiadavku pre certifikačný orgán, aby poskytol vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o ich kontroly platobných agentúr. A tento dokument bude povinný pre E, nároky od začiatku roku 2014. Takže už o tom bude správa e, v roku 2016, vo výročnej správe, ktorá bude vydaná v roku 2016, ale tá požiadavka už existuje a zlepší kvalitu kontrol, pretože my chceme s členskými štátmi nie dávať viac peňazí na kontroly, ale robiť lepšie kontroly. Vy ste spomínali Francúzsko a Portugalsko. Začnem francúzskom. Upravená chybovosť bola 4,6 a bolo tu ohrozenie európskeho rozpočtu, preto sme vo Francúzsku dali Ajax pod výhradu v roku 2012 a nedávne audity zistili opakujúci sa problém so systémom LPIS, s jeho nedostatočnou aktualizáciou a takisto s prerozdelením platobných nárokov. Francúzsko neprijalo potrebné nápravné opatrenia a preto, aby sme zabezpečili súlad s platnou legislatívou. Pristúpili sme k určitým opatreniam. Riešili sme to s francúzskými orgánmi a Francúzsko predložilo akčný plán, kde e, boli uvedené nápravné opatrenia. Akčný plán sa týkal aj riadenia platobných nárokov a krížového plnenia a bol implementovaný v súlade s plánom v roku 2014. Akčný plán, tá časť, ktorá sa týkala aktualizácia a ukončenia systému LPIS, to sa teraz implementuje a my to v DG Agri monitorujeme. Francúzske orgány povedali, že to bude trvať do roku 2016 kým všetky opatrenia budú účinné. Musíme si uvedomiť, že táto práca je veľmi zložitá, aj nákladná niekedy. A preto chápeme, že potrebujú čas na implementáciu všetkých týchto opatrení. Mm, pokiaľ ide o postup zistenia súladu, to, to musí byť um, dokončené v súlade s rokmi 2009-2011 a potom pokiaľ ide o roky 2012 a 2013, boli navrhnuté finančné opravy, ale e, postup sa ešte neukončil. Tento Prípad je veľmi zložitý, ale my pracujeme úzko um, s členskými štátmi a snažíme sa na jednej strane chrániť európsky rozpočet a na druhej strane hľadať nejaké riešenia do budúcnosti. Aby systém bol zlepšený a v súlade s so pravidlami EÚ. No a pokiaľ ide o prípad Portugalska, ich upravená chybovosť bola vypočítaná na úrovni 4,37 Zniesli sme výhradu v správe o činnosti za rok 2011 <clears throat> kvôli neskorým kontrolám na mieste a takisto e, bolo potrebné aktualizovať a zosúľadiť LPIS. Takisto je tam výhrada pre výdavky za rok 2013. LPIS nebol uspokojivý a ten postup Clearance of Accounts stanoví mieru ohrozenia rozpočtu. tie nedostatky, ktoré sme identifikovali v portugalskom systéme LPIS, sme si všimli prvýkrát v roku 2005, ale európsky rozpočet sme chránili postupom Conformity Clearance, ktorý umožňuje spätné vyžiadanie 100 miliónov eur za roky 2006 až 2008. A pokiaľ ide o nasledujúce roky e, prebiehajú e, ešte postupy uzavierky účtov, aby sme zabezpečili, že neoprávnene vyplatené platby budú vymožené späť. Akčný plán bol ukončený v roku 2013, žiaden ďalší akčný plán nevyžadujeme. A Portugalsko konsoliduje platobné nároky a tento plán je platný na rok 2014 a ďalšie, ale nedá sa to uplatňovať retroaktívne. Auditory DG Agri budú monitorovať, ako um, tieto opatrenia vykonávajú portugalské orgány. A budú dbať na to, či konsolidácia bola urobená správne, ak nie, tak príjmu nápravné opatrenia. Postup conformity clearance už prebieha a zabezpečí, aby sme chránili európsky rozpočet. Prosím, odpovedajte na, e, na budúce trošku kratšie. Teraz má slovo Markus Píper a potom kolegyňa. Ja, das ist für uns... Pre nás je to trochu frustrujúce, keď mám byť úprimný, pretože my sme dali oblasť polnohospodárstva pod politickú výhradu a jedným z dôvodov boli nedostatočné, nesprávne informácie o systémoch polnohospodárských eh, v Elpise. A vy nám hovoríte, že vo Francúzsku sa to ťaha už niekoľko rokov, dokonca ste aktuálne ne, eh, nové problémy objavili a vieme, že už od rokov 2006 až 2007 sú tam problémy. A teraz e, vy e, sa nás snažíte ukľudniť akčným programom, ktorý by mal byť dokončený až v roku 2016. Toto je úplne hrozné, je to veľmi podozrivé. Čo je pri tej parcelácii také zložité? Pretože sa to dá e, predsa všetko zmerať, nahádzať do systému a toto nemôže trvať 10 rokov. Prepačte, ale trošku to presahuje moju predstavivosť prečo to tak dlho trvá. A tá istá situácia je v Portugalsku. Aj tam opäť rok, dva roky a dúfame všetci, že to bude lepšie, ale kedy sa konečne niečo udeje? Uh, ja by som povedal, že čo sa týka implementácie akčného plánu, tam existuje určité napredovanie, ale samozrejme všetky korekcie ešte neprebehli, takže vyhradzujeme si na to ešte nejaký e, čas. Avšak nebudem tu prezentovať všetky e, technické aspekty e, aplikácie akčného plánu a korekcií. Asi to nebudem vysvetľovať tu, pretože by nám to zabralo príliš veľa času čo sa týka korekcií v rámci LPIS systému. Je to nesmierne komplexný e, proces e, a nie je to len iba meranie pozemkov. E, ide o to, aby sme vylúčili určité prvky z týchto pozemkov, ako sú napríklad pastviny. A boli by sme veľmi radi, ak, vám, eh, ak by sme vám mohli poskytnúť celkové technické vysvetlenie, ale to až asi niekedy po tomto stretnutí. Toto radi príjmame, ale pán generálny riaditeľ DEFA nám vysvetlil, že ak má on výhradu, tak potom už peniaze nedáva. Ale u vás je to iné, pretože vy stále peniaze dávate a potom robíte finančné korektúry niekedy aj po desiatich rokoch. Čiže nie je tam ten tlak, aby krajina rýchlo zareagovala. Prečo členské štáty, ktorým udelíte výhradu, ďalej dostávajú peniaze v týchto programoch alebo v týchto čiastkových oblastiach?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 a nie je možné pozastaviť e, platby. Avšak v budúcnosti túto možnosť e, budeme mať, aby sme takéto opatrenia e, implementovali. Avšak postup finančných korekcií prebieha a to bude možné až na konci jeho procesu Eh, takže v minulosti tento proces trval dlhšie, avšak vďaka novým pravidlám a vďaka možnosti eh, prerušiť eh, platby podľa nových pravidiel, členské štáty sú vystavené väčšiemu tlaku, aby sa pridlžali implementácii akčného plánu a na tom zakladáme aj náš postup práve na tomto prvku. Kolegyňa Sender, prosím. Sí, eh, gracias, presidenta. Sí, solamente, um, com... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Volám sa Ayala Sender, chcela by som to iba upresniť. My Španieli si nechávame priezvisko po matke aj otcovi, čiže ja mám dve priezviska a volám sa Ayala Sender. Vysvetľujem to preto, lebo nikdy neviem, e, keď hovoríte Sender, či vyvolávate mňa alebo niekoho iného. Rada by som sa poďakovala za všetky informácie, ktoré dostávame. Rada by som sa však ešte spýtala na jednu vec. Rovnako ako som sa pýtala pána generálneho riaditeľa DEFu, Hovorili sme o zložitosti týchto partnerských vzťahov, niekedy je to viac agentúr alebo jedna. Ak je tam viac agentúr, je to zložitejšie. Odoznelo to už niekoľkokrát. Nie len, že by sme sa mali vyhnúť chybám kvôli zložitosti systému, ale mali by sme to vylepšiť, keď dostaneme doporučenia na vylepšenie. Moja otázka. Údaje, ktoré sú obsiahnuté v pracovnom dokumente pani Grösle, z tohto jasne vyplýva, že tam, kde existuje len jedna platobná agentúra, napríklad v Rakúsku, je o mnoho vyššia chybovosť než inde napríklad vo Španielsku alebo Francúzsku. Takže to, že je tam jediná platobná agentúra, ešte nezaručuje, že dôjde k zníženiu chybovosti. Bola by som rada, keby sme si toho boli vedomí. Ja som si vedomá faktu, že existujú nástroje a často nejde ani tak o zložitosť, ako takú, ktorá samozrejme z, skomplikuje situáciu, ale máme nástroje a politickú vôľu a je možné tieto problémy prekonať. Samozrejme, že v Rakúsku aj napriek tomu, že tam existuje len jedna platobná agentúra, je o mnoho vyššia chybovosť než v mojej vlastnej krajine. Druhá otázka. Už odznelo aj z úst pána Pípra, že v niektorých krajinách majú napríklad viacero platobných agentúr a len jedna z nich má skutočne obrovský podiel chybavosti, iné pracujú bežne. Vidím to napríklad u britských, tam sú 4, 3 pracujú pomerne dobre. Dve teda celkom určite, ale jedna pracuje veľmi zle. A kvôli tomu sa tam hneď objaví celá krajina, aj keď väčšina platobných agentúr pracuje dobre. Chcela by som sa spýtať, ako sa to dá riešiť. Vidím, že v Nemecku je to podobne. 2,45 e, chybovosť v prípade jednej platobnej agentúry. Ostatné fungujú dobre. U nás máme Estremadúru, ktorá je problematická. Čiže je to možné nejako zohľadniť, lebo takto nám tieto údaje neposkytujú pravdivý obraz. Všetky platobné agentúry fungujú pomerne dobre a jedna z nich funguje zle a toto úplne skreslí celý obrázok. Ja by som bola rada, keby sa tieto veci relativizovali. Je to akási moja historická požiadavka, aby sa neuvádzali percentá nesprávnym, nespravodlivým spôsobom, pretože takto potom demotivujeme aj tých, ktorí fungujú dobre, zatiaľ čo ich susedia, možno z nedostatku dobrej vôle, alebo preto, lebo mechanizmus nie je dobrý, alebo kvôli nejakej mimoriadnej udalosti nefunguje správne a my to potom všetky hádžeme do jedného vreca, čo by sa robiť nemalo. Ďakujem za tento príspevok a za vaše pripomienky. Myslím si, že do vysokej miery súhlasím s vašim hodnotením samozrejme vo fungovaní jednotlivých členských štátov a agentúr existujú rozdiely, neexistuje pevné pravidlo, e, podľa ktorého sa riadia jednotlivé regionálne e, systémy E, samozrejme chybovosť, kde sú via, e, chybovosť systému, kde sú viaceré agentúry, môže byť vyššia ako tam, kde je e, iba jedna agentúra. Takže to závisí od členského štátu ku členskému štátu a od prijatých opatrení. To iba poukazuje na veľkú diverzitu situácií v členských štátoch a my ako Európska komisia sa snažíme členským štátom pomôcť Eh, organizujeme na regionálnej úrovni semináre a eh, diskusie so zástupcami členských štátov. A takisto eh, poriadame výročné stretnutie riaditeľov platobných agentúr, kde vysvetlujeme jednotlivé politiky. Takisto eh, máme seminár o eh, miere chybovosti eh, vo vidieckých oblastiach. Zajtra budeme mať o tom dvojdňový seminár, kde budeme prezentovať spôsob hlas, vyhlas, systém hlásenia a vyhlásení o vierohodnosti a a akým spôsobom e, sa e, môžu e, príjimateľi ako aj jednotlivé orgány vyhýbať tým najbežnejším chybám v prípade jednotlivých fondov. Takže snažíme sa identifikovať tie najbežnejšie chyby v programoch rozvoja vidieka. A to ešte v zárodku. A chcel by som iba dodať, že E, ten obraz je veľmi komplexný. Aby na jednej strane musíme chrániť európsky e, rozpočet a v tom prípade e, musíme byť jednoznační pri našich korekciách. Musíme byť zrejme, prečo takéto korekcie robíme. Avšak na druhej strane sa snažíme predchádzať tomu, aby sa členské štáty dopúšťali chýb a aby sa mohli v budúcnosti korekciám vyhnúť a snažíme sa im poskytnúť dostatočné informácie a e, nástroje na to, aby nám mohli poskytnúť dostatočnú a spolahlivú e, štatistiku e, pretože v budúcnosti už ten postup zabezpečí voľný prechod týchto informácií a takisto to bude presovať aj menej záťaže pre členský štát. Ďalší rečník. Iš. Ďakujem pekne, pán Gaja. Ja eh, by som rád nadviazal na pána Plevu. Naozaj máme príliš málo nástrojov po ruke. Keď eh, som bol ja všeobecným spravodajcom pre absolutórium pre, komisie, bolo, pre komisiu, bolo pre mňa prekvapivé, keď som zistil, že vaše generálne riaditeľstvo celý diapazon možnosti intervencie v členských štátoch nevyužíva v porovnaní s DG Regi. V predchádzajúcom funkčnom období sme sa veľmi intenzívne zaoberali tým, ako v oblasti regionálnej politiky e, sa um, a, a, e, aplikovali akčné plány pochádzajúce ešte z konca minulého storočia ale ja som bol veľmi prekvapivý, že väčšina takýchto nástrojov e, vám vôbec nie je k dispozícii. Preto by ma zaujímal váš odhad, aké podstatné nástroje v porovnaní s regionálnou politikou vám chýbajú, pretože vravíte, e, ak máme príliš málo nástrojov, tak práve tuto musíme niečo urobiť. Um, potom výhrady politického charakteru z Európskeho parlamentu zostanú bez dôsledkov, pretože um, tomu nezodpovedá situácia. Um, pretože nemôžeme len simulovať, že tú parceláciu chceme rýchlo uskutočniť, alebo vo Francúzsku chceme rýchlejšie postupovať a letecké snímky urobiť. Ak sledujeme finančné toky a e, súvisiacu konjunktúru chybovosti v regionálnej politike, e, tak v porovnaní s poslednou e, s posledným rozpočtovacím obdobím vidíme veľký pokrok. Ale ja si myslím, že práve agrárna politika bude problematická v budúcnosti v rámci absolutória a týmto sa musíme práve zaoberať na pozadí toho, um, aké nástroje vám chýbajú, tak sa týmto musíme zaoberať a v tomto prípade trend v agrárnej politike by sme mali zvrátiť, pretože práve tu môžeme my ako parlament vyvinúť tlak na členské štáty, aby sme vám boli po ruke. A v tejto súvislosti ma zaujíma trend, ktorý sa opäť objavil vo vašom generálnom riaditeľstve. Ak si ak si teda pozriete, e, či e, narastá e, podpora subvenčná v rámci generálneho riaditeľstva alebo nie? Aká je teda generálna tendencia všeobecná? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Myslím si, že je jasné, že e, oblasť e, našich politík e, je trošku iná. Robíme až 50 miliónov transakcií ročne pre farmárov na jednej strane a samozrejme máme aj manažerské dohody aj s platobnými agentúrami, ako aj s certifikačnými orgánmi. Aký je teda rozdiel? Tie rozdiely existujú medzi jednotlivými politikami, eh, kde nemáme žiadne prerušenie v rámci prvého pilieru, avšak môžeme mať eh, možnosť prerušiť eh, platby a pozastaviť platby v rámci druhého pilieru pretože v rámci druhého pilieru sme súčasťou rodiny SE ktorá, toto element e, existuje v obi dvoch e, e, pilieroch. A tam už sme implementovali čisté korekcie a máme ešte obrovské kapacity na aplikovanie ďalších ďalších e, korekcií na to, aby sme chránili európsky rozpočet. Takže toho si musíme byť vedomi. E, čo sa týka budúcnosti, ja s vami súhlasím, že máme veľmi komplexnú e, politiku, ale na to, aby sme dosiahli náš cieľ, musíme nastoliť rovnováhu medzi cieľmi našich politík a a ich e, zložitosťou. Takže samozrejme je tu priestor na zjednodušenie, ako sme si už e, vypočuli e, pri vypočutí dezignovaného komisára. A táto rovnováha musí byť dosiahnutá takým spôsobom, aby nepodminovala a nepodmila bezpečnosť európskeho rozpočtu. Takže máme k dispozícii nástroje, e, ktoré majú zabezpečiť e, záruky európskemu e, rozpočtu, ako je vierohodnosť. A to aj nie na, len na strane korekcií, ale takisto sa sústredíme aj na preventívnu stránku pri implementácii jednotlivých politík. Ešte keby sme chvíľku hovorili o vidieckom vývoji, pretože my tu máme výhrady a síce je ich mnoho. V roku 2012 sme mali 39 položiek nad 2 13, eh, v roku 2013 bolo nad 5 Nie je mi teraz celkom jasné, v čom spočíva v rámci vidieckého vývoja oproti minulému roku pokrok a progres, to je prvá otázka. A druhá otázka, nie je to tak, že v rámci uh, eh, GDA GRI sa um, táto kvóta chybovosti uh, um, podceňuje. V roku 2011 to bolo 2,63. V roku 2013 hovoríte 5,91. My sme si um, našli v, v zvláštnej správe Dvora auditorov informáciu o 8-percentnej chybovosti. Tak uh, ako to vlastne vyzerá. Ešte sa niekam hýbeme, alebo sú to už konečné čísla? A povedzte mi prosím, čo máme urobiť s vašimi výhradami? Ako si to predstavujete, aby sme s nimi naložili? Ďakujem. thank you, uh, Ďakujem a veľmi pekne. Samozrejme, druhý pilier je veľmi dôležitou súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky Situácia e, z roku 2013, e, o ktorej je aj e, správa, sa týka predovšetkým predchádzajúceho roku. V roku 2012 sme mali výhrady ku všetkým programom v rámci druhého pilieru. Takže všetky členské štáty a ku všetkým ich platobným agentúram. Teraz sa situácia zmenila. E, snažíme sa byť e, cielenejší a prvýkrát implementujeme metodológiu, ktorá už bola predmetom e, diskusie vo výročnej správe a ktorá sa sústreduje iba na druhý pilier. Takže ten celkový obrázok sa už trochu mení. Je pravdou, že v druhom pilieri naša analýza ukazuje, máme oveľa väčšiu mieru chybovosti ako v prvom. E, e, takisto sa potvrdzuje, že systém LPIS funguje pomerne dobre e, v rámci prvého pilieru, avšak nemôžeme na všetky opatrenia použiť systém LPIS pre druhý pilier. Samozrejme, preto sa aj vyskytuje určitá miera chybovosti v druhom pilieri my svoje poznatky zakladáme na posúdení jednotlivých platobných agentúr a náš odhad odhad je 5,2% za rok 2013. Myslím si, že je to pravdepodobne nižšie než môžeme očakávať od iných inštitúcií, čo sa týka miery chybovosti. Avšak e, snažíme sa využívať aj naše nástroje na to, aby sme túto situáciu zlepšili. Akým spôsobom sa to snažíme dosiahnuť? Na DG Agri máme 8 e, oddelení, ktoré sa ktoré sa zaoberajú jednotlivými členskými štátmi e, v programoch rozvoja vidieka. A my žiadame e, členské štáty, aby e, pripravili akčné plány na to, aby túto situáciu napravili, pokiaľ existuje riziko pre finančné záujmy Európskej únie, okamžite implementujeme finančnú korekciu, respektíve začneme s postupom finančnej korekcie. A takisto e, sa snažíme pomáhať členským štátom, aby pochopili e, zdroj e, tejto chyby a snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme mieru chybovosti pre jednotlivé členské štáty znížili. Snažíme sa identifikovať spolu s členskými štátmi a poriadame semináre, kde sme identifikovali viac ako 200 rôznych druhov e, možných zdrojov chýb a spolupracujeme s členskými štátmi na tom, aby sme eh, tieto nedostatky pre budúcnosť odstránili. Máme samozrejme aj možnosť prerušiť alebo pozastaviť platby pokiaľ si to situácia vyžiada. Takže máme e, tieto nástroje už k dispozícii a je to dobrý spôsob, ako zlepšiť situáciu. A e, snažíme sa e, využiť všetky dostupné nástroje v tomto ohľade. Ďakujem pekne. To bol taký krátky exkurs do shared managementu a teraz by som rada odovzdala slovo dvoru auditorov. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ročná správa o činnosti sa mení v čase Pôvodne to bol e, čiste interný dokument, ale počas rokov tieto správy sa zmenili na dokumenty, ktoré poskytujú informácie aj externým zainteresovaným a zdôrazňuje sa tam legálnosť výdavkov a ich správnosť. Ďalším krokom by možno malo byť poskytovať aj lepší e, prehľad o e, aspekte performance výkonnosti Komisia tieto výročné správy teraz formuluje už zrozumiteľnejšie, aby bolo, boli ľahšie čitateľnejšie. Ale samozrejme ešte sa dajú stále zlepšovať. Dvor auditorov bude túto činnosť podporovať. V minulosti sme prednášali pripomienky a dúfame, že pomohli komisii. Správa pardon, dvor auditorov e, neposkytuje e, vyhlásenie vierohodnosti k tejto správe o činnosti. My hodnotíme činnosť iba vo svetle výsledkov auditov a poskytujeme komisii ďalšie pripomienky, kde podľa nás je ešte priestor na zlepšenie. Správa európskeho rozpočtu je veľmi zložitá. Právo EÚ má rôzne orgány, riadiace orgány, platobné agentúry a certifikačné orgány dostávajú veľký e, počet platobných e, požiadaviek a návrhov projektov a musia ich plniť bez alebo s dodatočnými kontrolami. Organizačný rámec nie je jednoduchší ani v oblastiach, kde komisia priamo financuje e, napríklad zahraničné vzťahy a výskum. S výnimkou čiste administratívnych výdavkov sa chyby vyskytujú vo všetkých oblastiach rozpočtu. Musíme povedať, že pokiaľ ide o nezrovnalosti, sú tu rôzne spôsoby vnímania. E, generálne riaditeľstva uznávajú tieto chyby, ale ich vlastné odhady sú nižšie ako odhady súdu e, dvora auditorov. A komisia takisto ehm, komisia takisto ehm, by sa mala snažiť získavať od členských štátov a ich orgánov spodahlivé informácie o legálnosti a e, nezrovnalostiach. Legislatíva o programoch na rok 2014 by mohla byť ehm, spodahlivým nástrojom, ale ako bolo preukázané, získavanie spoľahlivých údajov od členských štátov je ešte stále nesplnený cieľ. Takisto úloha interných auditov je dôležitá pri poukazovaní na chyby. No a na záver poviem, že Dvor auditorov bude naďalej podporovať komisiu a budeme naďalej aj výboru EKON eh, napomáhať pri postupoch absolutória. Ďakujem. Teraz pristúpime k výskumu. Dúfam, že sa teraz nebudete musieť venovať téme shared management. Of... Ďakujem pani Gresle. Ja uh, e, prednesím len krátky úvod. Ja som e, v oblasti priamých platieb na rozdiel od predchádzajúcich e, rečníkov, ale pre mňa správna finančná správa je E, prioritou a preto v programe číslo 7 e, sme prijali všetky možné opatrenia, aby sme zlepšili výkonnosť a znížili zvyškovú chybovosť. Poprvé, neustále skúmame naše interné procesy, najmä formou kontrol ex ante, aby sme znížili počet chýb. Po druhé, poskytujeme aj usmernenia a spätnú väzbu účastníkom, aby sme zabránili výskytu chýb a v tomto kontexte v roku 2000 13 sme tisíckam účastníkov rozošl- rozoslali krátky dokument, v ktorom sa uvádza 10 najbežnejších chýb. A taktiež robíme školenia účastníkov, koordinátorov, národných kontaktných bodov o tom, ako sa vyhnúť chybám. A tento rok chcem takisto všetkým našim účastníkom zaslať novoročné želanie, kde im zaželám bezchybný rok a znova tam uvedieme, aké sú tie najčastejšie chyby, ktoré sa najviac vyskytujú. No a tretie opatrenie, ktoré sme prijali, pokračujeme v našom programe dodatočných kontrol, kontrol ex post a takisto vymáhame peniaze, ktoré boli vyplatené nelegálne. Tieto audity povedú samozrejme k zníženiu reziduálnej chybovosti. No a potom v neposlednom rade ešte sa snažíme o zjednodušenie. V rámci rámcového programu číslo 7 sme zaviedli rôzne zjednodušujúce opatrenia, napríklad také, ktoré umožňujú malým a stredným podnikom si účtovať e, paušálne náklady. Pokiaľ ide o chybovosť, ročnú chybovosť v 7. rámcovom programe, e, bez toho, aby sme zohľadnili korekčné náklady a vymáhania, táto miera je asi 4,5 až 5 ale nie sú tam zahrnuté účinky našich nápravných opatrení a e, postupov vymáhania nelegálne vyplatených platieb. Odhadujeme, že chybovosť bude asi 3 po tom, čo započítame účinok týchto dvoch spomínaných opatrení. Ako viete, pani Gressle, teraz sme na konci 7. E, rámcového programu na konci programovania. Vyčerpali sme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na znižovanie chybovosti. Jediná alternatíva, ktorá nám ešte ostáva, je e, zväčšiť e, počet auditov, ktorý už teraz je obrovský a pre účastníkov programu to bude obrovská záťaž. Komisárka Gagan Quinn minulý rok počas absolutória povedala, že s týmito opatreniami, ktoré sme už prijali, by nebolo primerané ešte zvyšovať tú administratívnu záťaž pre výskumníkov, napríklad tým, že by sme zvýšili počet auditov alebo že by sme žiadali ešte viac informácií predtým, než zrealizujeme platby. No a v mojej výročnej správe za rok 2013 som zopakoval toto vyhlásenie komisárky. Povedal som, že musíme nájsť nejakú rovnováhu medzi dostupnosťou tohto programu pre účastníkov a medzi náročnosťou finančných kontrol. Aj Európsky parlament vo svojom e, uznesení z 3. apríla 2013 podporuje takýto prístup. Európsky parlament tam žiada, aby sa nastolila rovnováha medzi administratívnou záťažou, ktorá musí byť odľahčená, a administratívnymi kontrolami. No a ako postupovať v budúcnosti podľa mňa? Najlepší spôsob e, je zjednodušovanie. Prečo sa robia chyby? Preto, lebo systém je veľmi zložitý. A preto navrhujeme pre program Horizon 2020 radikálne zjednodušenia. A práve vďaka Európskeho parlamentu sme boli schopní toto zaviesť. Bude tam e, paušálny e, systém pre prevádzkové náklady, e, zjednodušený systém pre zaznamenávanie časových lehôd, oprávnenosť pre DPH a ďalšie opatrenia, Dostali sme najmä od pani Kavalio z Európskeho parlamentu veľkú podporu. Táto poslankyňa povedala, že musíme bojovať proti byrokratickému monštru, pretože ak je systém ehm, zložitý, tak ľudia robia chyby a stúpa chybovosť a takisto auditori majú viac práce. Ja som teda presvedčený, že v rámci Horizontu 2020 e, vďaka radikálnemu zjednodušeniu budeme schopní znížiť chybovosť a chybovosť v nasledujúcich rokoch klesne. I keď, a musíme si to povedať úprimne navzájom, že parlament vyžaduje aj e, veľmi veľa od nás, chce nových účastníkov, chce, aby sa zúčastňovali malé a stredné podniky na e, programoch a práve noví účastníci programov sú tí, ktorí robia najviac chýb, takže chýbam sa úplne nevyhneme. A ešte stručne poukážem na jeden bod. Ehm, nemá dočinenia s našou mm, dnešnou témou, ale je to o nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Chcem sa vám poďakovať za podporu, ale musím povedať, že máme stále menej a menej platobných prostriedkov. Ja viem, že parlament si to uvedomuje a preto sa vám chcem ešte raz poďakovať za podporu. Ďakujem pekne. Keď porovnáme sumy, ktoré v agrárnej a regionálnej politike sa hýbu hore-dole a potom si zrátame, že účty z regionálnej politiky majú o mnoho e, väčšiu šancu na zaplatenie, tak človeku snáď aj e, srdce krváca. V zásade Um, samozrejme, celý systém súvisí s tým, aby členské štáty čo najrychlejšie dostali peniaze späť. Ja by som sa rada ešte spýtala, ako chcete, aby sme nakladali s vašimi výhradami. Vy ste urobili jednu výhradu pre všetky cost claims eh, v 7. rozpočtovacom období. Ako s tým mám naložiť v rámci discharge? Um, navrhnite niečo, prosím. Well, we have, of course, not the situation nie je to situácia, že by sme pracovali s národnými sprostredkujúcimi subjektami. My máme priamu spoluprácu s účastníkmi v viacnárodných projektoch. V priemere projekt má 6 účastníkov zo 4 až 5 rôznych štátov, čiže my nepracujeme s národnými sprostredkovateľmi cez nejaké národné systémy. My máme priame kontakty eh, s žiadateľmi a Vidíme, že najviac chýb robia malé a stredné podniky, pretože pre nich ten systém je náročný, zložitý a preto je tam náchylnosť na chyby. Univerzity, najmä tie, ktoré sú na plných nákladoch, robia chyby kvôli nepriamým nákladom. V budúcnosti budeme mať aj paušálny systém, tam už tieto chyby nebudú vznikať. Takže môžeme identifikovať, aké sú chyby na typ účastníka, veľké podniky, malé a stredné podniky, výskumné um, organizácie ako univerzity a podobne. Ale my jednoducho nie sme v tej situácii, že by sme riešili veci s národnými štátmi alebo s národnými agentúrami ako moji kolegovia, ktorí pracujú so štrukturálnymi fondami alebo uh, s PSPP. To znamená, čo teda s tou výhradou mám urobiť? Poviem len, je to tak, Zjavne výskumníci sú schopní skúmať, ale nie sú schopní správne vyplniť nejaký formulár? máme tam problémy aj s rovnakým prístupom, pretože v agrárnej oblasti, v plnohospodárstve, tak tam tie audity e, veľmi dobre prebiehajú, pretože povieme, treba to urobiť, ale v tejto oblasti bohužiaľ sa stretávame e, so spätnou väzbou, že sa to urobiť nedá. Tak ako potom k vám pristupovať rovnako? Ďakujem. Máme tu alternatívu, môžeme si zvoliť buď pokračovať s veľkými auditami, tie často vedú k súdnym sporom, k vymáhaniu, k veľkým nákladom. To je samo o sebe drahé finančne, ale zároveň to aj škodí reputácii komisie a aj dobrej povesti programov komisie. Takisto to odstrašuje žiadateľov o e, peniaze. A povedzme si úprimne, dôvod, prečo robia účastníci chyby, je ten, že ten systém je neuveriteľne zložitý. Napríklad tie časové požiadavky, pravidlá DPH, predfinancovania. Ten systém sme všetci vytvorili neuveriteľne zložitý. A preto v súčasnosti by bolo naozaj férové k tým účastníkom robiť radikálne zjednodušenie, ktoré sme urobili v Eh, programe Horizon 2020. Mali by sme začať s čistým stolom, mali by sme naozaj zjednodušiť pravidlá tak, aby a, a teda myslím si, že ak urobíme radikálne zjednodušenie, tak klesne chybovosť. Otázka eh, vierohodnosti, údajov eh, vo vašej správe o činnosti, tak to, toto, sa, toto je to, čím sa zaoberám. Komisia uvádza systematicky menšiu chybovosť 84 vašich auditov bolo urobených bezchybne, alebo exekutívna agentúra eh, zmenila kvotu chybovosti na základe výpočtu škodovosti. A teraz eh, v rámci témy vierohodnosti sa objavujú všetky možné informácie, ale nie je to, čo by sme očakávali. Chcem teda položiť otázku, ak ako vierohodne um, nazeráte vašu vlastnú mieru chybovosti. Uh, My sme diskutovali s dvorom auditorov a odhadujeme, myslíme si, že naše odhady chybovosti sú realistické. Uvediem jednu vetu zo správy, minuloročnej správy dvora auditorov, kde sa hovorí AAR DG Research and Innovation uh, je príkladom dobrej praxe, pretože dobre analýzuje faktory, ktoré ovplyvňujú správnosť výdavkov. Čiže opäť sa tu potvrdzuje, že práca, ktorú robíme, čísla, ktoré prezentujeme, sú dobré a solidné a dvor auditorov to spomína aj vo svojej správe explicitne. Myslím si, že to je dôkaz toho, že naše údaje sú spolahlivé. Ešte by som sa rada vrátila k výkonnej agentúre za ktorú ste aj vy zodpovední mm, a my sa príliš málo o ňu zaujímame. Čiže táto výkonná e, agentúra je spomenutá v správe tak, že, je, že akčný plán bol insufficiently monitored a nedajú sa e, merať dosiahnuté chyby e, neefektívne použitie certifikátov o finančných výkazoch sa tam objavuje je to strana 47 dokumentu o internom audite. Toto všetko je pokryté tou výhradou, e, že by tam mali spadať všetky výskumné programy. Ja sa nebránim tomu, že by sme určité oblasti vo výskumnej e, e, problematike nemali robiť, ale bránim sa tomu, aby sme spravovali takú oblasť, o ktorej vieme, že už vopred budeme mať s ňou problémy všetky tie záležitosti, ktoré ste predniesli, tak ja to podporujem. Podporujem to mojimi pozmaňovacími návrhmi a aj svojim hlasom osobne, ale toto, čo je tu určite nie. Pokiaľ ide o výkonné agentúry, ktoré sa využívajú naozaj pre implementáciu programov, my sme s IIS o tom nediskutovali, my sme pripravili plán nápravných opatrení, aby sme posilnili kontrolu a dohľad nad výkonnými agentúrami. Napríklad ja predsedám mm, riadiaci výbor jednej uh, výkonnej agentúry. Takže spo, sprísnili sme kontrolu, nastojíme na solidnej implementácii nastojíme na tom, aby po auditoch výkonné agentúry naozaj implementovali na nápravné opatrenia. O niekoľko dní mám presne k tomuto, k tejto téme stretnutie. A ja som si istý, že tie akčné plány, ktoré sa teraz implementujú, sú naozaj v tomto ohľade veľmi dobré. Ďakujem pekne, kolegyňa Ayala Sender. Ďakujem pekne, Inge, ďakujem veľmi. Teraz vidím, že si vyzvala priamo mňa aby som začala hovoriť. Ďakujem generálnemu riaditeľovi a generálnemu riaditeľstvu pre výskum za všetky informácie. Ja by som rada pripomenula, že účtovný dvor Dvor auditorov vo svojej správe k absolutóriu za rok 2011 jasne identifikuje, že percentuálne navýšenie rizika výskumných programov je jedným z najväčších, nie sú to 3%, ale už 3,9%. Tam jasne dochádzalo k problémom. Taktiež sa objavila poznámka počiarov, kde bolo uvedené, že metodika dvora auditorov by mohla byť príčinou tohto navýšenia, ale z odpovedí, ktoré ste nám tu poskytli, sa na, mi nezdá, že by to bolo až tak odlišné od problému, ktorým sú vystavení ľudia na DG Regio, najmä generálny riaditeľ, ktorí tiež musia bojovať s národnými miestnymi jednotkami, niekde sú to národné, inde nadnárodné, cezhraničné. Tá zložitosť e, nie je špecifická len pre váš prípad, aj keď máte k dispozícii menej prostriedkov ale celkom určite sú niektoré vaše požiadavky komplikovanejšie. Neviem celkom dobre, ako to funguje, pretože je tam odlišné klastrové usporiadanie a to asi vedie k tomu, že celá vaša oblasť vyzerá zložitejšie. Ale vy vravíte, o univerzitách, ktoré sú všeobecne už veľmi dlho financované nie verejnými prostriedkami, ale vďaka rôznemu, rôznemu finančnému inžinierstvu. Hovoríte o malých a stredných podnikoch, ktoré už nemajú prístup k priamým podporám, ale musia vytvárať rôzne prvky finančného inžinierstva a nie sú na to uspôsobené. Chcem sa spýtať na jednu vec. Povedzte nám, akým spôsobom chcete čeliť tejto chybavosti. Pretože veľmi často sa to týka nie len jednej krajiny, ale často práve šéfovia projektov sú do toho zapojení. Aj keď sú to zmiešané projekty, tak títo šéfovia sú z jednej krajiny. Ak hovoríme o systéme name and shame, tak by sme mali uvádzať nielen e, konkrétne členské štáty, ale aj mená. E, aký systém chcete uplatniť? Čo tu vlastne chýba? Lebo vidím, že v tých odpovediach, ktoré odzneli v rámci posledného absolutória, tak v tomto prípade odpovede pani komisárky boli úplne identické s tými, ktoré ste nám dali vy. Mali by sme sa snažiť dosiahnuť pokrok ešte predtým, než e, nastane e, nasledujúce absolutórium. Ďakujem. Um, Ten rozdiel medzi jednotlivými mierami chybovosti je spôsobené vďaka iným metodám, ktoré využíva dvor auditorov, ktoré sa, ktoré sa nesústredujú na spolufinancovanie, e, ale na mieru konečného e, financovania. Takže je tam určitá zmena v metodológii. E, lebo zvyčajne robíme samozrejme aj vzorkovanie predbežného financovania, kde miera chybovosti je vždy blízka nule. A samozrejme dvoru auditorov je to jasné a eh, aj Európska komisia hovorí, že tento rozdiel v miere chybovosti eh, je spôsobený inou vzorkovacou metódou. Eh, čo sa týka pripomienky, a aby sme sa vyhli tomu, že bude prebiehať rovnaká situácia, rovnaká diskusia na tejto pôde, my sme vyčerpali už všetky právne dostupné možnosti na dosiahnutie väčšieho e, zjednodušenia. Avšak máme určitý e, súbor pravidel, ktoré musíme e, dodržiavať, ktoré boli stanovené v spolurozhodovacom procese a ktoré sa veľmi ťažko menia v priebehu jedného či dvoch rokov. A preto v rámci tohto rozhodnutia budú tieto rozdiely existovať aj v nasledujúcich e, rokoch, až e, potom e, v horizonte 2020 sa možno tieto rozdiely začnú stierať. A to bude vlastne ten moment, kedy ľudia, ktorí budú na tých pridelených na týchto projektoch, nebudú musieť robiť napríklad time recording, čiže časové nahrávanie pretože e, v súčasnosti je to napríklad e, e, oprávnený náklad. Takže z tohto pohľadu ten skutočný rozdiel nastane až v horizonte 2020. A teraz som s vami veľmi priamy a veľmi otvorený a klamal som, keby som vám hovoril niečo iné. A samozrejme našich žiadateľov sa snažíme informovať, akým spôsobom sa vyhnúť chybám, predovšetkým. Áno, a ja všetkým ľuďom, ktorí skúmajú mieru chybovosti, e, prajem, aby sme mali e, budúci rok, rok bez akejkoľvek miery e, chybovosti. Avšak opäť nemôžem vám povedať, že aj keď príjmeme tieto opatrenia, to, tak to povedie k výraznému zníženiu miery e, chybovosti. Musíme počkať na e, e horizont 2020, kedy naozaj sa prejaví dôsledok e, e, toho masívneho zjednodušovania, ktoré zavádzame postupne. Ešte raz by som sa vrátila k jednému bodu. Generálny riaditeľ DEFA povedal, ja som vás už raz typovala, čo sa týka výhrad, we do not pay, nebudeme platiť a generálny riaditeľ pre polnohospodárstvo um, to robí trošku inak. A teraz, čo sa týka vašich výhrad, aké majú následky, dopady? Uh, we recover. Uh... Snažíme sa zamerať na univerzity a spoločnosti, ktoré povedzme eh, nevyplnili a nepodali správnym, správnym spôsobom svoje žiadosti alebo eh, iné eh, faktúry. Napríklad povedzme, že sa jedná o sumu 200 tisíc eur, tak my túto sumu potom nevyplatíme sprostredkovateľskému orgánu, pretože samozrejme pokiaľ E, prebehne korekcia, tak e, v tom prípade e, zabezpečíme, že tieto peniaze sa žiadateľovi dostanú, pokiaľ sa príjmu nápravné opatrenia či už prostredníctvom priamo krícich listov alebo priamo prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu. A v konečnom dôsledku môžeme ale znižiť túto sumu, takže to robíme okamžite ale vy ste vôbec neidentifikovali, kde podnikáte kroky. Je pekné, ak vravíte, že to e, pri jedných robíte, pri druhých nie, takže je to také zbrucha. Ale ak nie sú výhrady špecifikované a kde nie sú presne ohraničené, kde teda niečo robíte a kde nie? Robíme to pre všetkých e, pri všetkých žiadateľoch a pri všetkých orgánoch, kde sme e, vykonali audit pokiaľ e, sme našli e, e, pochybenie a existuje tam preplácanie alebo preplácané bolo urobené nesprávnym spôsobom, my tieto prostriedky si vyžiadame buď spätne alebo ich nepreplatíme. Samozrejme je rozdiel medzi tým, že by sme mali odštartovať obrovské množstvo auditov v nadchádzajúcich rokoch, alebo môžeme povedať, že môžeme akceptovať situáciu, v ktorej sa nachádzame, a povedať si, e, že radšej pôjdeme cestou dôsledného informovania e, e, žiadateľov v nadchádzajúcom a v novom programovom období a bez toho, aby sme rozbiehali nejaké nadmerné a rozsiahle auditové kampane na to, aby sme stiahli veľké množstvo peňazí. Samozrejme, auditová kampaň by stiahla eh, mieru eh, chybovosti, avšak by poškodila by reputáciu eh, programov a účastníci by povedali, že my sa týchto programov už zúčastňovať nebudeme, pretože to riziko je pre nás príliš veľké. A v súčasnosti teda akceptujeme situáciu, aká je, a to vrátanie miery chybovosti. To znamená, že niekoľkých sa to týka, niekoľkých nie. Pretože ak vravíte, že e, ďalšie audity nerobíte, tak by tí, ktorí e, doteraz po toto pravidlo spadali, tak tí sú v tom? Nehovorím, že nechceme e, pokračovať s auditami. Pokračujeme s auditami. A to už robíme vyše roka. Avšak tak, aby sme výrazne znížili mieru chybovosti na to, aby sme výrazne eh, zmiernili mieru chybovosti, museli, museli by sme robiť nie 300 auditov ročne, ale 700, ale 1000. Tým chcem tým povedať, že my nebudeme zvyšovať počet, eh, eh, počet auditov z 300 na 1000, pretože to by si vyžadalo aj dodatočné poplatky a dodatočné náklady a samozrejme malo by to aj iné negatívne dopady. My budeme pokračovať v auditoch, ale aj s informačnou kampaňou. Ďakujem pekne. Petri a prosím. Thank you, chair. So... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel na e, sekciu s polnohospodárstvom trošku neskôr, avšak ak to chápem správne, takmer všetko, čo sa dalo dosiahnuť pri e, zjednodušením e, rámcových programov 7. programovacom období už bolo vykonané. A to je tá oblasť, na ktorú sa máme sústrediť. Na druhej strane e, súhlasím s tým, nestávajme e, čísla e, na piedestál, nerobme tisíc auditov. Je to zbytočné aby sme mali všetko pod kontrolou, pretože to nedáva zmysel. Avšak moja otázka je nasledovná, aby som to zhrnul ešte raz čo špecificky, veľmi krátkosti, veľmi e, v minútke, čo chcete urobiť, aby ste vykonávali e, také kroky, ktoré dávajú zmysel a ktoré ste ešte neurobili, aby ste veci zjednodušili, avšak zatiaľ ste ich nevyužili. Povedzme, e, analýza rizík a hodnotenie v závislosti od výkonu E, toto je možno niečo, na čo by sme sa mali pozrieť bližšie a možno e, tých ostatných by ste nechali na pokoji. Takže možno by bolo lepšie e, počuť o takýchto prostriedkoch, pretože to je lepšie využívanie peňazí daňových poplatníkov. Náš postup už je založený na analýze rizik. A my sme si vedomi, aké chyby sa agentúry a príjmatelia dopúšťajú. Máme e, rebríček tých desiatich e, najfrekventovanejších je to napríklad e, s prevádzkovými e, nákladmi alebo s preplácaním. Takže vieme presne, ktoré sú, aké sú riziká a aké sú chyby. A naša hlavná aktivita e, v rámcovom období 7 je zabezpečiť to, aby ľudia pochopili, že musia zobrať do úvahy tieto riziká a tieto chyby, ktorých sa dopúšťa každý ináč bude krátenie a ináč budú finančné e, korekcie. Takže vydávame certifikáciu určitým organizáciám, kontrolujeme metodológiu, e, snažíme si vymieňať dobré skúsenosti a dobrú prax a dúfame, že za ostatné roky, e, kedy sme vynakladali ešte prostriedky programovacieho obdobia 7, tak tá miera chybovosti bude klesať. Samozrejme, tá veľká zmena príde až v horizonte 2020 20 s zjednodušenými e, pravidlami, ktoré budú priamočiarejšie a tým pádom budú generovať mm, menšiu mieru chybovosti. A to je opäť niečo, o čo sme sa zasadzovali e, u komisára a predložili sme to na rokovanie aj rade. A musíme pristúpiť k radikálnemu zjednodušovaniu, pretože e, tá miera chybovosti neklesne, pokiaľ tento systém bude takýto zložitý Samozrejme, my sa nesnažíme týmto e, e, pomôcť e, spoločnosťam, ktoré sú v princípe náchylné k podvodom. Avšak táto miera chybovosti je spôsobená komplexnosťou tohto systému, nie samou podvod. Ďalší kolega. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa chcel spýtať na to, že e, vy ste zmienili, že existuje top 10 chýb. Mohli by sme prosím e, my ako kontrolná komisia dostať tento zoznam top 10. Rád by som vedel, aké chyby sa tam najčastejšie vyskytujú, alebo či je to súčasťou nejakého materiálu. Ďakujem. I will include, I will include you in my new year ja vás obsiahnem e, do svojho novoročného listu, e, kde e, vám poskytnem týchto 10 najčastejších chýb, ale mám ich tu aj so sebou, takže vám tam kopiu. Ďakujem pekne. Teraz mám zlé svedomie, pretože pán Melo, generálny riaditeľ pre rozvojovú politiku, musel veľmi dlho čakať. Hneď dostanete slovo, bude následovať krátka prezentácia. Prepačte, mám len veľmi málo otázok, prosím, odovzdávam vám slovo. Thank you very much, Chair. I... Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi povedať, že pracujem so e, svetom, kde čas je úplne odlišným konceptom, než ako ho vnímame my, takže mi vôbec nevadí, že som musel čakať. To znamená, že by som vás rád e, privítal v inom svete, vo svete Afrike, e, Ázia, Pacifiku, Latinskej Ameriky a Karibiku a takisto ešte na niekoľko týždňov ešte východné eh, susedstvo a južné susedstvo. Chcel by som sa vám poďakovať za túto príležitosť na vysvetlenie dôvod, prečo mám eh, výhrady eh, v mojej správe za rok 2013 a takisto aj prostriedky, s ktorými sa snažíme s týmto výhradami vysporiadať. Výhrada, ktorá je nadnesená vo výročnej správe za minulý rok, sa týkala miery e, reziduálnej e, chybovosti za rok 2013 a čiastočne za rok 2012. E, toto sú hlavné nástroje DEFKA, akým spôsobom sa zabezpečuje vierhodnosti. Táto štúdia, na ktorej sú založené údaje, sledovala 240 transakcií, ktoré vykonalo DEFCO a ktoré sa vzťahovali na zmluvy uzavreté v tomto 12-mesačnom období. E, táto správa mala poskytnúť DEVKu e, e, spolahlivé údaje o miere chybovosti. Toto je urobené v súlade s navrhovanou šablónou, ktorú podporuje komisia o týchto aktivitách a takisto metodológia je aj potvrdená Európskym dvorom a dvorom miera chybovosti bola o, e, e, do značnej miery nižšia ako v predchádzajúcom ako v predchádzajúcom období, e, pričom klesla na úroveň 3,6%, či už to bolo 3,6% pre DFF a 3,4% pre rozpočet. Aj keď podľa nás miera chybovosti je pri, v našom sektore pomerne nízka. Nemôžeme byť spokojní s touto situáciou a musíme sa snažiť e, aj naďalej znižovať mieru chybovosti. E, takisto aj e, tieto výhrady musia viesť k zlepšeniu. Pridená hodnota štúdie o miery chybovosti nespočíva iba v poskytovaní informácií a samotného čísla, avšak aj na to, že poukazuje na to, aké sú príčiny eh, miery chybovosti. Eh, tieto dôvody sa neodlišovali od štúdie dvora auditírov, takže eh, sa nám podarilo odhaliť viaceré dôvody, ktoré je dôležité riešiť. Avšak popri reziduálnej miere eh, chybovosti, ktorá vychádza zo štúdie, našim hlavným cieľom je chrániť európsky rozpočet od dodatočných eh, rizík eh, v súlade s článkom 32 pokiaľ bude klesať miera chybovosti, tak ako je to prípadom aj dnes, potom jedna veľká chyba môže mať veľmi nepomerný dopad Hm, preto musíme posudzovať eh, efektivitu eh, hodnotenia miery chybovosti, pretože to je ukazovateľom efektivity eh, systému. Preto musíme ešte preskúmať systém lepšie, pretože v súčasnosti sme tak robili iba na základe údajov o reziduálnej miery chybovosti. Čo sa týka DEVKA, pripisujeme veľmi dôležitú e, e, špecifickej úrovni e, miery chybovosti. Predovšetkým táto chybovosť sa počíva na chybách, ktoré sme našli u príjemcov a pri chybajúcej, dokument, chybajúcej dokumentácii. Môžeme zhodnotiť ale, že systém je v zásade zdravý, avšak stále existujú oblasti na zlepšenie Išlo o to, aby sme e, e, vytvorili podobné výhrady, ako sme vyslovili v roku 2012. Ako výsledok e, sme vytvorili akčný plán s 23 krokmi, s mnohými špecifickými cieľami, ako napríklad zvyšovanie povedomia, predovšetkým v delegáciách, sledovanie miery e, chýb, e, robenia ich zoznam, ale aj posilnenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami. E, akčný plán začal v septembri v roku 2013 a pokračoval až do jesene a priniesol návrhy riešení, ako riešiť rozličné slabé miesta. DEFCO financuje priamo a nepriamo a auditujeme približne 5000 projektov ročne. Avšak samozrejme nemôžem byť spokojný e, s našou súčasnou mierou rizika, pretože je okolo 2%. A pokiaľ e, sa budem snažiť anticipovať e, odpoveď a otázku, povedal by som, že aj keď e, naša miera chybovosti je relatívne nízka, e, identifikovať a musíme e, čeliť tým hlavným dôvodom miery chybovosti a implementovať nápravné opatrenia, ako je napríklad akčný plán a môžem povedať, že e, môžem spolahlivo e, vydať vyhlásenie o vierohodnosti. E, dúfam, že budete zdieľať naše presvedčenie o tom, že sme toto urobili v snahe zlepšiť program. Ďakujem veľmi pekne. Dank. Ďakujem pekne. Pre mňa je to udivujúce. Vy ste urobili výhradu pre všetky prípady, ktoré sú nad hladinou 2%. Vy ste jediný, ktorý bol naozaj konzekventný, avšak nie som si celkom istá, či som s tým teraz aj ja spokojná. Prečo teda ste to nediferencovali tak ako všetci ostatní? Actually, our system is quite homogeneous across the board. Náš systém je homogénny v celej správe a náš kontrolný systém je konzistentný na celom svete. Bolo by príliš náročné e, robiť to mm, odlišne pre jednotlivé časti. A keď podľa akčného plánu vidíme, že jednotlivé oblasti sa zlepšujú, môžeme eh, mať aj diferencovaný eh, prístup, keď budeme mať na to kapacitu. To, čo vravíte, je veľmi zaujímavé. Mm, aha, v porovnaní s vami, um, tak vy ste nevedeli celkom, kde máte problém. Máte 14 oblastí ABB vo vašom rozpočte. V akej oblasti ABB je najväčšia náchylnosť na chyby? pretože v iných prípadoch máme chybovosť podľa ABB, takže to by bol taký malý osobný sen, aby sa nám to takto podarilo urobiť. Čiže ktorá z týchto oblastí je najviac náchylná na chyby a ako chcete zlepšiť e, reporting o tomto e, v rámci výročnej správy o činnosti. Ďakujem. Well, as I just mentioned... Ako som práve povedal, my dúfame, že v budúcnosti budeme schopní si to nadefinovať v závislosti od geografických oblastí a od typu nástroja, ale teraz máme len odhad týchto vecí a to nestačí na to, aby sme vám mohli dať konkrétne čísla. Vieme, kde boli skonštatované chyby, ale to sú vzorky. Nemôžem teda povedať, na základe týchto vzoriek, že nejaký problém je väčší v jednej geografickej oblasti ako v inej. A to je jeden z výsledkov, ktorý budeme mať v budúcnosti zo štúdie. Budeme mať možnosť lepšie identifikovať v závislosti od politiky, geografickej oblasti a nástroja. Máme niektoré prvky za týmto účelom vieme povedať, že pokrok v nejakej oblasti je pomalší ako v inej, ale nemáme ešte zatiaľ do, dostatok e, informácií na to, aby sme vám tieto prvky poskytli. Ale samozrejme vieme, o akom druhu chýb hovoríme a môžem povedať, že chýbajúca dokumentácia je 51 chýb, problémy s medzinárodnými organizáciami 15 chýb, problémy s obstarávaním 12 a 9 predstavujú nevymožené sumy. Čiže toto sú najväčšie oblasti chýb a na tieto sa zameriava akčný plán. Ďakujem pekne. Vy um, spravujete dve oblasti, udávate dve um, kvóty um, chybovosti. Prečo je to rozličné pre rozpočet EÚ a pre EDF? Ja si myslím, že to súvisí s rozpočtovou podporou, ale nie som si celkom istá. A prečo to vo vašej správe o činnosti um, nešpecifikujete bližšie? Ďakujem vopred za odpoveď. Actually, the difference is... Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo naša štúdia o chybovosti pokrýva všetky operácie riaditeľstva DEVKO, ale chybovosť eh, podľa dvoru auditorov je rozdelená na rozpočet a EDF. Takže naša odhadovaná reziduálna chybovosť v našej štúdii pokrýva aj rozpočet, aj EDF, všetky operácie a dvor auditorov tu rozlišuje tie dve oblasti. Naše odhady ukazujú, že chybovosť v oblasti rozpočtu je oveľa nižšia ako v našich činnostiach. Áno, presne tak. Môžem na to povedať len toto. Presne tak. Môžete identifikovať oblasti, v ktorých je chybovosť nad 2 Well, you know that our... Vy viete, že naša štúdia pokrýva všetky činnosti DigiDevka, a zahrňa aj činnosti, ktoré sa týkajú geografických oblastí mimo našej zodpovednosti. A to sú aj oblasti, ktoré nebudú v našej zodpovednosti v budúcnosti. Keby sme si vzali len to, čo spravuje DG DevCo a posudzovali len to, tak by chybovosť bola nižšia. A čo potom robia iní nesprávne? Ešte raz opakujem, musíme zvážiť konkrétnu vzorku, ale napríklad v štúdii máme nielen činnosti, ktoré riadi DEVKO, ale aj činnosti, ktoré riadi DG ECO, eh, DG pre rozširovanie a eh, FBI. Takže vzorka za minulý rok identifikuje vyššiu chybovosť napríklad v oblasti e, susedstva, susedskej politiky, ale je ťažké to správne vyhodnotiť, pretože máme len vzorky, ako som povedal. To znamená, že ak som vám správne rozumela, tak táto štúdia sa tento rok bude znova aktualizovať, alebo budete ju ďalej um, vypracovať, budete pokračovať a kedy budeme mať nové výsledky? A ako potom jednotlivé oblasti lepšie identifikujete to, o čom ste hovorili, geografické rozdelenie a taktiež zapojené ďalších nástrojov? Ďakujem. Štúdia za rok 2014 e, sa už pripravuje. Dúfam, že výsledky budeme mať do marca 2015, takže v marci 2015 budeme schopní vám predstaviť tie výsledky za rok 2014. Ďakujem pekne, prepačte, že som toto všetko tu musela s vami podstúpiť, nikto ďalší sa nehlási, preto by som sa rada v mene výboru a spravodajkyne poďakovala za to, že ste sem prišli a môžem vám slúbiť, nemôžem vám slúbiť, že v nasledujúcich rokoch si vás sem nebudeme už pozývať, ale to je samozrejme povinnosť novej spravodajky, nového spravodajcu. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a predpokladám, že zostaneme v spojení. Program, teda, e, bod programu 5 by som teraz rada uviedla a síce je to cesta do Čiech a rád by som, rada by som odovzdala slovo vedúcemu delegácie. Ja pánovi Jensovi Gajerovi. Um. Ďakujem pekne. Mm, budem hovoriť o menej dôležitých veciach, pokým sa e, nás opustia kolegyne a kolegovia. Mrzí ma, že tento bod programu sme museli dvakrát presunúť. Naozaj to bolo tak, že pri jednom z rokovaní nášho výboru mm, sme vyčerpali čas a museli sme presunúť e, bod programu z tohto rokovania, pretože sme nemali toľko času, aby sme vysvetlili podrobnosti. Druhý bod. Ja ako vedúci delegácie som nemohol byť prítomný v tomto výbore, pretože som uh, sa musel zúčastniť dôležitého rokovania v rozpočtovom výbore a preto som rád, že sa nám teraz podarilo dať tento program, e, dať te, ten, tento bod na program rokovania. Čo sa týka absolutória komisie za rok 2011, ja som sa ako spravodajca zaoberal najmä vývojom v rámci regionálnej politiky. A toto je akési prepojenie s tým, o čom sme práve diskutovali, čiže správy dvora auditorov um, a rozhranie e, z uh, výročnou správou o činnosti DG Regio e, sú veľmi aktuálne. Ja by som sa rád v mojej správe venoval práve tomuto a síce miere um, um, chybavosti Česko, Rumunsko a Taliansko boli tri um, krajiny, ktoré dosiahli najhoršie výsledky. Konštatovania komisie, to trošku skrátim, sa uberali tým smerom, že kontrolný systém a systém riadenia, ktorým sa operatívne programy v rámci regionálnej politiky pokrývali, e, nezodpovedali pred e, stavám komisie. My sme sa intenzívne zaoberali tým, ako by sa to dalo zlepšiť, aby komisia tento systém riadenia a kontroly akceptovala, kde sa dajú odstrániť chyby. E, viedlo to k k tomu, že pre roky 2009 až 2011 sa konštatovali v rámci Českej republiky, v rámci regionálnych fondov e, veľké problémy. V roku 2011 e, bol do Čiech zaslaný výstražný list a výstraha o pozastavení pladieb. Generálny riaditeľ hovoril o tom, čo to vlastne znamená. Prvé kontrolné Práce a audit e, potom následovali. Samozrejme e, sa tam zohľadnili aj výsledky práce Európskeho dvora auditorov. Nebolo to prekvapivé, pretože ide o trvalé problémy e, v oblasti regionálnej politiky, najmä nevyučtovateľné náklady sú takým pravidelným problémom verejné obstarávanie a taktiež e, v rámci teritoriálneho programu e, Sever, Západ e, sa objavili pozastavenia platieb, ktoré iniciovala komisia. 600 miliónov eur sa nedostalo k občanom v Čechách. Ak si to pozrieme suma sumárom, sú to vysoké sumy, ktoré komisia nevyplatila a boli pozastavené niektoré programy. Viedlo to potom k tomu, že občania v Čechách nemohli v takej miere, ako je to um, cieľom politiky EÚ, využívať finančné prostriedky. Nasledovali korekčné opatrenia po zisteniach OLAFu. Ja som ešte dnes vďačný za to, že vtedajší uh, štátny tajomník e, z Českého ministerstva financí prišiel k nám do výboru, diskutovali sme o tom, mali sme tu zástupcov vlád z týchto troch krajín s najvyššou mierou chybovosti. To už e, bol prejav dobrej vôle a e, z Čiech sa do Bruselu vydal vysoký zástupca vládnych kruhov Programy e, boli v júli 2013 opäť naštartované. Na jar 2014 e, sme cestovali s delegáciou do Čiech, kde sme si urobili prehľad o tom, aké opatrenia e, vtedajšia aktuálna česká vláda urobila na premostenie tejto chybovej situácie. Zistili sme akým spôsobom česká vláda pracovala na zlepšení situácie. Mali sme tam možnosť stretnúť sa s zamestnancami dotknutých ministerstiev. Chceli sme si vypočuť, ako sa implementuje akčný plán. Mali sme stretnutie s pani ministerkou Žugovou, ktorá na jar ešte bola zodpovedná za regionálny vývoj v Čechách. Teraz sa s ňou znovu stretneme, pretože je členkou komisie. A zistili sme na mieste, že aj ministri, aj ich zástupcovia boli pripravení pracovať na odstránení chyb v spolupráci s komisiou, e, uznali aj svoje vlastné chyby. Stretli sme sa e, s poslancami oboch komor Českého parlamentu, prezentovali sme naše obavy, myslím, že to bolo veľmi otvorené prijatie po stretnutí s kolegami a kolegyňami z Českého parlamentu sme zistili, že títo si to naozaj zobrali k srdcu, boli skutočne pripravení niečo urobiť, tento systém zlepšení, respektíve úloh, ktoré dostala česká vláda, sprevádzal aj parlament. Bol to veľmi funkčný nástroj zlepšenia. Myslím, že už len naša prítomnosť vyvolala veľkú odozvu v celej krajine. Ehm, potom som počul o tom, že sa to okamžite premietlo do praktickej úrovne. V českých médiách to narazilo na veľké mediálne pokrytie a odozvu. a boom um, sa neprejavuje vždy len v takej forme, ako to všetci poznáme. Um, každého zaujíma, ako um, každého poslanca, ktorý uh, funguje v Bruseli, zaujíma aj ako um, potom vo vlastnej krajine nakladá domáca vláda s prostriedkami európskych daňových poplatníkov. Môj návrh je následovný všetky odporúčania, ktoré delegácia vypracovala, by sme si mohli ešte e, vypočuť. E, len čiastočne sú nasmerované pre komisiu, čiastočne sú to priania, ktoré sú adresované českej vláde, respektíve českému parlamentu. Samozrejme, že môžeme vysloviť aj odporúčania, ktoré by sa dajú medzi riadkami čítať ako opatrenia, ktoré je potrebné urobiť. Ten, uh, úlohou tohto výboru je kontrola komisie a taktiež to, aby sme sa pozreli na to, ako členské štáty spravujú prostriedky finančné, ako dotknuté vlády konajú my dúfame, že aj Český zákonodárny zbor e, sa venuje týmto otázkam. A posledný bod. Máme samozrejme možnosť v rámci procesu udeľovania absolutória pozrieť sa na to, ako hodnotí komisia pokrok dosiahnutý v Čechách. Dalo by sa očakávať, že po prijatí opatrení a po rozmenení jednotlivých krokov na drobné pri implementácii operačných programov v rámci regionálnej politiky e, sa um, dosiahne zlepšenie. Predpok- budeme predpokladať, že tieto zlepšenia sa naozaj dosiahnu. Uh, a ak nie, tak budeme potom ešte raz hovoriť s najvyššou e, politickou úrovňou e, v Čechách v spolupráci s komisiou. Som teda k dispozícii pre ďalšie otázky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Rada by som udelila slovo zástupcovi komisie pánovi Pintovi. Thank you. Ďakujem. Ja som vedúci útvaru zodpovedného za audity v Českej republike. My pozorne sledujeme prácu Európskeho parlamentu v Českej republike a mali sme možnosť sa pripojiť aj k spomínanej misii. A prispeli sme svojím spôsobom aj k správe. DigiRegio víta správu delegácie do Českej republiky. Správa eh, hodnotí pokrok eh, a je veľmi relevantná v kontexte zriadovania systému na roky 2014 až 2020 a takisto v kontexte uzavierky súčasného obdobia. Správa je veľmi informatívna, poskytuje dobrý prehľad o minulých aj súčasných udalostiach, pokiaľ ide o efektívnosť systému kontroly a riadenia v Českej republike. Dobre reflektuje aj e, výsledky auditov DG Regio v rokoch 2010 až 2012. My sme vtedy konštatovali, nedostatky v systéme riadenia a kontroly. Počas našich auditov v Českej republike DigiRegio zrealizovalo asi 30 misií, auditorských misií do Českej republiky od roku 2009 a na základe toho sme veľmi proaktívni, pre, prerušujeme niektoré platby Musím teda zdôrazniť, v roku 2011 sme prerušili všetky české programy a tie boli prerušené až do doby, kedy sa neprijali príslušné nápravné opatrenia. Od roku 2011, kedy bol schválený, er, pardon, považovaný za implementovaný akčný plán pre auditorské orgány a Česká republika odvtedy urobila veľký pokrok pri odstraňovaní nedostatkov. DG Regio predložil aj odporúčania e, ohľadom elektronickej výmeny údajov alebo efektívnu stratégiu proti podvodom alebo deklarácia o riadení toto je všetko špecificky uvedené aj v regulačnom rámci na roky 2014 až 2020. Takisto vítame odporúčania pre české orgány a v tejto oblasti chcem zdôrazniť, že Európsky parlament vlastne predložil podobné odporúčania pre Českú republiku. Pokiaľ ide o pozadie tejto situácie, mohli by sme to tu analyzovať, ale už sa o tom hovorilo na predchádzajúcej schôdzi. Preto by som chcel opäť zdôrazniť, že po tomto akčnom pláne, po jeho prijatí sa veľa zmenilo v Českej republike. Auditorský orgán pracuje. Najväčším problémom bola nezávislosť auditorov, bol problém s identifikáciou chýb v rokoch 2009, 10 a 11. A toto aspoň v teórii bolo vyriešené, čiže auditorský orgán je vymenený. Celý bývalý riaditeľ mal dvoch zástupcov a všetci traja boli odvolaní. Auditorský orgán má teraz 240 auditorov. Nie všetci majú dostatočné skúsenosti, ale je tam veľký počet skúsených auditorov, ktorí môžu vzdelávať um, nov, nových auditorov. Som si istý, že i keď v budúcnosti nebudú veci dokonalé, ale už nedôjde k takému obrovskému množstvu chýb v Českej republike, ako to bolo v minulosti. My teda budeme implementovať odporúčania Európskeho parlamentu. Odporúčime českým orgánom, aby naďalej systém zlepšovali a budeme aj naďalej monitorovať prácu auditorského orgánu. Nedávno sme sa stretli s auditorským orgánom, prezentovali nám návrh zákona o internom mm, systéme kontroly a riadenia. A myslím, že toto by mohol byť ďalší krok k zlepšeniu celého systému. Takisto dúfame, že nový občianský zákonník e, v Českej republike sa začne uplatňovať od začiatku budúceho roka a toto bude takisto dobrý, dobrý krok smerom k zlepšeniu toho systému kontroly a riadenia. i keď všetky tieto opatrenia si vyžiadajú určitý čas, kým budú implementované, myslím, že o budúcnosti naozaj sa už veci budú riešiť inak, lepšie v Českej republike. Najmä pokiaľ ide o Fond koheznej politiky a ERDF. Vielen Dank. Ďakujem. Michal Toerer. Äh, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj vedúcemu delegácie, kolegovi Jensovi Gajerovi, za túto podrobnú správu o delegácii. V mojom čase, keď som bol predsedom rozpočtového kontrolného výboru, tak sa naozaj diskutovalo so štátnym tajomníkom ministerstva financí. Bol to, eh, bola to veľmi svetlá chvíľa Ehm, pozadím týchto rozhovorov boli systematické chyby, ktoré sa ehm, objavili na dennom svetle aj vďaka dvoru auditorov, už sme o nich hovorili. Viedlo to potom k tomu, že sme vyslali na miesto delegáciu pre našu politickú skupinu. Tam ehm, bol jeden kolega, ktorý už nie je členom e, poslancom parlamentu ja samozrejme e, nemôžem z dôvodu objektivity e, prezentovať nejaké osobné dojmy. Ja som veľmi intenzívne čítal túto správu. Našej politickej skupine udrelo do očí následovné a to je zároveň mojou otázkou pre spravodajcu, respektíve pre komisiu. Na jednej strane sme v rámci záverov na tretej strane objavili poznámku o tom, že české orgány nedodali dôkaz o tom, že súčasný minister financií svoje obchodné záujmy medzičasom uspal respektíve, že sa odstrihol od svojich obchodných záujmov, avšak v tejto správe je obsiahnutá zmienka o tom, že regionálna ministerka Jurová vyhlásila, že český zákon je potrebné dodržiavať v tejto veci a že súčasný minister financí už predal svoje podiely. Moja otázka znie, potrebujeme ešte doplnkovo k, od českej vlády písomné potvrdenie tejto skutočnosti alebo stačí vyhlásenie ministerky v rámci návštevy delegácie že e, vláda Česká vyvíja tlak na to, aby sa dodržiavala česká legislatíva? A druhá otázka pre komisiu. V našej diskusii v politickej skupine e, sa ukázalo ako rozhodujúce to, že táto otázka, či členovia národných vlád e, majú v kabinete osoby, ktoré dokonca majú podiely v, v rámci určitých záujmov. Um, objavilo sa to v Španielsku. Špa- podľa španielského práva je podiel um, v, v určitej spoločnosti, um, ktorá um, ťaží ropu, teda, taký, takýto podiel nie je prekážkou preto, aby niekto sedel vo vláde. Um, z nášho pohľadu tu vzniká konflikt záujmov a preto by to malo platiť všeobecne pre všetky osoby, ktoré fungujú vo verejnom záujme. Ak národná legislatíva si vyžaduje, aby podeli v takýchto spoločnostiach tieto osoby predali alebo Eh, ak sa otázky konfliktu záujmov upravujú národnou legislatívou a nie európskou eh, legislatívou. A teraz otázka pre komisiu. Či monitoruje situácie, kedy dochádza ku konfliktu záujmov? Toto by ma zaujímalo. A po druhé, či existujú jednotné štandardy a či by sme v budúcnosti my ako EÚ um, prideľovanie prostriedkov EÚ nemali viazať na dodržiavanie EÚ štandardov a EÚ legislatívy v súvislosti e, s um, potenciálnym konfliktom záujmov. Čiže moja konkrétna požiadavka, keby sa preverilo, či Česká vláda už dala konkrétne vyhlásenie k e, otázke e, českého ministra financí, respektíve či by stačilo toto vyhlásenie ministerky pre regionálny rozvoj. A druhá otázka, či komisia plánuje vydanie nejakého právneho aktu, alebo či by chcela iniciovať, aby sa zjednotil výklad, respektíve aplikácia národnej legislatívy v prípade e, konfliktov z e, záujmu. Ďakujem, pani podpredsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že mi komisia pripomenula e, niektoré z cieľov misie. Keď sme tam boli, sme narazili sme na niektoré problematické e, záležitosti a myslím si, že to bolo dobre viditeľné aj na niektorých našich e, stretnutiach a, a poukazovalo to na závažný problém e, nedostatku závislosti auditorov, ako aj nedostatočnej kapacity orgánov auditu Myslím si, že by sme mali e, poukázať e, práve na tieto nedostatky. Ďalšia veľká diskusia, ktorá prebehla e, v delegácii, bola záležitosť ministra financí. Bol tu potenciálny konflikt záujmov. Ľudia na rozličných úrovniach poukazovali na možný konflikt záujmov a aj keď treba povedať, že e, práve minister financí bol veľmi otvorený a zasadzoval sa za e, transparentnosť. Avšak e, otvorený konflikt záujmov je predmetom obáv a chcel by som povedať, že by mal byť zavedený určitý kodex správania pre členov vlády, čo takisto povedala aj spravodajkyňa E, že táto e, návšteva bola e, užitočná a väčšina návštev z tohto výboru sú konec koncov užitočné a snažíme sa aj hľadať riešenia. A čiže tá otázka, myslíte, že by bolo vhodné za 2, 3, či 4 a 5 rokov mať následnú návštevu, kde by sme mohli odsledovať, či sa dosiahol nejaký pokrok? Eh, Ďakujem, pani Chcela by som nadviazať na to, čo už povedal pán theurer a na odporúčania delegácie. Ja som sa nemohla zapojiť do tejto cesty, bola by som veľmi rada sa zúčastnila. Je to príklad takej delegácie, ktorá um, pomohla členskej krajine zlepšiť situáciu v súvislosti s európskym financovaním. Ja si myslím, že to je veľmi pozitívne a môže to byť ponaučením pre iné delegácie, pre iné príklady. Rada by som doplnila, respektíve zopakovala otázku pána Tojrera v súvislosti s etickým kódexom, s kódexom správania. V tomto prípade sa to týkalo ministra financií, ale v delegácii boli aj ďalšie problémy, ktoré sa týkali ministra dopravy. Ten tam tiež e, mal určité záujmy v rámci operačného plánu, operačného programu, prepačte. Ehm, Čiže by ma zaujímalo, či by sa takéto problémy v Španielsku tiež vyriešili. Náš aktuálny problém je, v parlamente máme absolútnu väčšinu, čiže je ťažké presadiť niečo iné, než to, čo chce absolútna väčšina. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte, ako to vyzerá s etickým kódexom pre politikov a úradníkov. Mm, spustilo sa to nejakým spôsobom? Je tento etický kódex súčasťou niečoho, čo by sme mohli skontrolovať a overiť? A chcem taktiež podporiť návrh pána Boga Dugana. Či si správodajca myslí, že by bolo vhodné uskutočniť ešte ďalšiu návštevu? Ja si myslím, že by to bolo dobré ešte raz Českú republiku navštíviť, aby sme si overili na mieste e, zlepšenia. Predtým, než odovzdám slovo našim dvom členom z Českej republiky, rada by som sa vyjadrila ku konfliktu záujmov. Uh, ja sa nechcem miešať do českej vnútornej politiky. Milý Michal Tojerer, ja pokladám za absolútne neakceptovateľné, aby členovia vlády mali také finančné záujmy, ktoré by viedli k tomu, že ich firmy dostanú uh, um, subvencie z európskych peňazí alebo zo štátnych peňazí. Ja to pokladám za, e, za absolútne neakceptovateľné, odhľadnúť od toho, v akej krajine sa tak deje. V Bulharsku sme mali takýto príklad. Ja by som sa rada k tomu vyjadrila. Všetkým by som radila, aby implementovali európske štandardy. V Nemecku by to znamenalo veľkú mieru nedôvery, dokonca by sa takýto prípad mohol e, premietnúť až do odňatia slobody, do trestu odňatia slobody pre takéhoto člena vlády. Veľmi ma mrzí, že v niektorých členských štátoch máme e, takú zmesku politickej a hospodárskej moci. Ja preferujem, ak sa jednoznačne urobí hranica Um, čo, uh, uh, toto je jedno, toto je druhé. Tento mesiac v Berlíne sa stretnem s pánom Babičom, českým politikom. Uh, ja sa na to teším, pretože by som si rada s ním vyjasnila určité otázky. Nemôžeme sa dohodnúť s českými orgánmi na tom, kto to celú túto záležitosť pokazil. České orgány prísahajú a dušujú sa, že generálne riaditeľstvo Regio e, tento systém stanovilo. Čo na to hovoríte? A my sme sa pokúsili diskutovať o tom, e, kto by profitoval z tohto kontrolného systému um, nemôžeme nájsť niekoho, kto by bol úplne um, menovite zodpovedný za vytvorenie tohto systému. Medzi eh, jednotlivými stretnutiami sme v kuloároch si vypočuli rôzne informácie, ale oficiálna pozícia k tejto záležitosti neexistuje. Bolo by dobré, keby sme ju mali. Eh, pani kolegyňa Plavajová a pán kolega Sadovský sa teraz vyjadri. Ďakujem, pani predsednička. ďakujem eh, pánu Gajerovi, šéfovi tejto delegácie a taktiež autorovi správy je zložité vyjadrovať sa k situácii v krajine, kde žijete a ktorú chcete pomáhať rozvíjať, najmä alebo aj vďaka Európskym fondom. Napriek tomu ja sa snažím e, o profesionálny objektívny pohľad. Pochybenie uvedené v správe, ktorú som si e, podrobne prečítala, je veľmi závažné a oprávnené, ale je potrebné sa sústrediť aj na pokrok a zlepšenia zmienené v tejto správe. Za dôležitú pokladám skutočnosť, že mnoho pochybení bolo odstránených alebo že sa na ich náprava intenzívne pracuje pracuje. Domnievam sa, že práve náš výbor KONT by mal byť výborom, ktorý podporuje každú pozitívnu zmenu a snahu o nápravu v členských štátoch. Celá kontrolná misia aj hodnotiace správy tá správa, ktorú som si prečítala, je dôsledkom zlého systémového nastavenia predchádzajúcich vlád. Nová česká vláda za necelý rok od svojho zvolenia urobila konkrétne kroky pre zlepšenie systému. Niektoré by som chcela uvieť, hoci niektoré už odozneli poprvé. Vládna koalícia presadzuje prijatie služobného zákona, aby od januára mohol vstúpiť do platnosti. Po druhé, novela ústavy ČR, rozšírenie kompetencií Najvyššieho kontrolného úradu. Po tretie, novela zákona o verejných zákazkách. Po štvrté, podpora zákonov na odstránenie korupcie a boj proti korupcii. Už sme hovorili o novom občianskom zákonníku a o novom zákone o kontrolných a riadiacich systémoch na čerpanie európskych fondov. Tento rok sa odohral celý rad auditov na jednotlivých ministerstvách. Všetky tieto kroky pokladám za pozitívne. Som presvedčená, že by mala prebehnúť ďalšia kontrolná misia v Čechách, preto podporujem návrh kolegov. Som presvedčená, že členovia tohto výboru uvidia konkrétne zlepšenia celého systému. Budem rada, ak vás budem môcť osobne na tejto misii sprevádzať. Ďakujem. Pán kolega Zdechovský, prepačte za moju výslovnosť. Ďakujem, pani predsedníčka. S veľkým záujmom som si tiež prečítal túto správu, pretože som pracoval v uplynulých desiatich rokoch ako krízový manažér a pri čítaní tejto správy som um, Zistil, že to nebolo jednoduché, sám som opakovane upozornil na niektoré pochybenia v roku 2007 až 2009. A vtedy tie pochybenia neboli v Českej republike akceptované, nikto s nimi nič nerobil. Ja chcem byť samozrejme pozitívny a chcem veriť, že sa to do budúcnosti zmení, ale v minulosti sa u nás stávalo, musím to otvorene na tomto mieste povedať, Stávali sa o niekoľkonásobne drahšie diálnice než v Holandsku, Nemecku alebo Švédsku. Chcel by som sa zamerať na budúcnosť a preto sa vás chcem spýtať, pán Pinto. Hovorili ste o auditoch v Českej republike. Chcem sa vás spýtať ako krízový manažer, ako človek, ktorý robil dôslednú kontrolu stavieb a rozpočtov? Ako to, že neprebiehali priebežné monitoringy? Ako to, že keď ste videli projekty, kde sú 20-násobne predražené kilometre cyklotrás než kdekoľvek inde v Európe. Ako to, že Európska komisia nezasiahla? Ako to, že tu hovoríme až teraz o tom, že niektoré projekty ktoré sú postavené z európskych peňazí, nemajú zmysluplné využitie. Ako to, že systematicky sa investovali peniaze e, na opravu súkromných stavieb, ktoré stoja 120 miliónov, napríklad oprava nejakej haly. A chcem sa ďalej spýtať, ak robíte audity. Každý audit, ak nájdem chybu, tak za tú chybu musí byť niekto zodpovedný. V Českej republike teraz bude prebiehať tento alebo budúci týždeň súd s 8 osobami, V rámci ropu Severozápad je verejným tajomstvom, E, že to bola celá chobotnica. Aké opatrenia urobí Európska komisia preto, aby sa podobné chyby už neopakovali? Chcem sa spýtať na poslednú informáciu, ktorá je veľmi dôležitá. Na percento chybovosti a to je aj otázka pre predsedu delegácie, aké je percento chybovosti v projektoch financovaných z EÚ. Ďakujem za odpovedi. Petri und dann gut, wenn wir ihm auch noch Celkom určite bolo by dobré, keby sme vám nechali aj čas na odpoveď. Petri má teraz slovo, prosím. Uh, well, maybe, uh, most... Iba jedna uh, pripomienka, ale aj otázku na spravodajcu. Pripomienka je, že teraz sme e, v oveľa kritickejšej e, situácii ako, ako poslanci. Čiže moja otázka na spravodajcu je, nemohli by sme použiť e, trefnejší a možno ostrejší jazyk, zvlášť na adresu ministra financí a podozrenia o nedostatku integrity a zaujať aspoň takýto postoj. Európska komisia teraz dostáva slovo. Ah, Pán Pinto, prepáčte Ja sa budem snažiť e, odpovedať na všetky tieto otázky a začnem e, na začiatku. E, nie som si úplne istý, E, postavou ministra financií, k tomu sa vyjadrím až e, naposledy, ale e, vyjadrím sa k nastaveniu systému. Táto záležitosť bola predmetom rozhovorov niekoľkokrát s rozličnými delegáciami a máme samozrejme možnosti, mali sme o tom možnosť hovoriť niekoľkokrát. Tento systém bol vytvorený v roku 2008 kde prvé zamietnuté platby sa vyskytli práve v roku 2008. Po niekoľkých zlepšeniach boli potom e, zlepšené v roku 2009. Pamätám si e, diskusiu v tom čase. Mali sme pochybnosti o e, delegátoch a auditorských orgánov v tomto regióne a práve v tom čase Česká republika sa zaviazala, že delegované auditorské orgány sa budú zodpovedať orgánu auditu v Prahe priamo. A e, ten efekt e, bol taký, že audity, e, ktoré vykonávali auditory v regiónoch, a malo to za následok to, že orgán auditu E, bude dozerať na správne vykonávanie práce e, jednotlivých auditorov. Tento systém bol e, zavedený až v roku 2009, až potom bol plne v súlade s nariadeniami. Potom začali E, zaučtovávať e, náklady. V roku 2009 e, vyplatila Česká republika iba 3 z celkových dostupných prostriedkov, rok na to 11 A prvý rok, kde orgán auditu hlásil a podal prvú výročnú správu, bola až v roku 2011 a to boli e, výdavky deklarované z roku 2010. E, táto výročná e, správa auditu bola obdržaná v roku 2011 a generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj prvý rok, kedy sme dostali úplnú výročnú kontrolnú správu, sme dostali kvalifikovaný názor a ospravedlňujem sa, to je rok 2013. A, a v tejto výročnej správe za rok 2010, vydanej v roku 2011, sme dostali kvalifikovaný názor, ktorý mal významný dopad na všetky operačné pro, programy v rámci Českej republiky. Tento názor, toto stanovisko znamená podľa interných e, e, pravidiel, to, že všetky eh, programy musia byť zablokované. Takže po prvom posúdení výročnej správy sme pozastavili všetky platby Českej republike. Potom eh, sme začali eh, so sektorovým plánom a navrhli sme niektoré zmeny nie, mnohé z nich sa stiahovali práve na orgán auditu a ja zopakujem, prinútili e, sme český orgán auditu, aby sa centralizoval v Prahe a, a takisto aj všetky údaje a prijal, e, respektíve e, všetky vyhlásenia o vierohodnosti ktoré boli odvtedy koncentrované v Prahe. Ako som povedal, množstvo zmien sa e, stalo práve na pôde orgánu auditu a riaditeľ, e, ktorý tam bol e, mnoho rokov, bol prepustený ako aj jeho zástupcovia a v súčasnosti má orgát má orgán auditu k dispozícii 240 auditorov a my sme s nimi v úzkom kontakte. Ja som e, úplne presvedčený, že e, komisia nemá zdroje na to, aby kontrolovala e, každý jeden projekt vo všetkých členských štátoch. Takže napriek našim snahám o zlepšenie nezávislosti a kvality auditorských orgánov v Českej republike. Takže ja by som iba potvrdil, že systémy bol zlepšený teoreticky. A keď si analizujete e, systém, bol e, opravený v súlade s nariadením, takže my sme ho nemohli e, odmietnúť. Avšak keď sme dostali zmierňujúce opatrenia, až potom sme akceptovali. Avšak v Českej republike e, prvá výročná kontrolná správa, ktorú sme dostali, e, vydali sme k nej e, kvalifikované, stanovisko a všetky programy boli zablokované. A teraz ste sa pýtali na mieru chybovosti pred našim akčným plánom miera chybovosti bola nádherná, vždy 0,5-0,8 e, vždy pod e, stanovený cieľ. A preto sme sa vôbec nespoliehali na ich prácu. Teraz v roku 2013 máme nul mieru chybovosti, nebudem hovoriť názov e, programu 5,47, 5,2, 4,2, 9,9, 20%, 1,4, 2,47 a takisto máme niekoľko programov, e, ktoré majú nulovú chybovosť, pretože toto boli programy, kde sme mali špecifické akčné plány, kde sme mali korekciu 10%, eh, v doprave 5%, v životnom eh, prostredí a ďalších pár percent eh, v regionálnom rozvoji. Takže myslím si, že je veľmi jasné, že komisia prijala dobré opatrenia voči českému orgánu auditu. Takisto sme prijali aj určité opatrenia voči iným eh, a určitým operačným eh, programom. Takže nesústredili sme naše zdroje iba na orgán auditu. A musím uznať, že sme nemohli skontrolovať všetko. Avšak na tých miestach, ktoré sme navštívili, eh, sme implementovali dôležité korekcie Hovorím predovšetkým o stredočeskom kraji, kde sme e, aplikovali korekciu 5%, v inom regióne e, ďalších 5% a v operačnom programe e, E, priemysel a inovácia takisto okolo 6 e, pretože e, vzhľadom na problémy vo finančných nástrojoch a s technologickými problémami a konfliktami záujmov predovšetkým riadiacich pracovníkov a ľudí na obchodných komorách, sme v súčasnosti v procese, aby sme mohli konečne pokračovať e, v platbách e, v rámci tohto operačného e, programu, pokiaľ Češi akceptujú korekcie vo výške 7,99 Takže myslím si, že komisia má problémy s českou správou a s českým orgánom auditu. Avšak množstvo vecí sa odvtedy urobilo a myslím si, že e, dnes, keď už sú, e, sa veci zlepšili a e, čelíme síce niekoľkým problémom falšovania a sprenevery, zdá sa, že sa tu vyskytujú ďalšie situácie, s tým, že sa snažíme vždy ale reagovať vhodnými prostriedkami. To znamená, že pozastavíme e, platby v prípade, e, že e, podvodné konanie zachytíme. Pokiaľ si všimneme akési problémy, tak zablokujeme platby na tie opatrenia a na tie osy, kde sa tak stalo vo vzťahu e, ministra, k ministrovi financí. Ja som si naozaj vedomý tohto problému. Ja som vyslovil rovnaké obavy, ako ste spomenuli vy je ťažké predstaviť si, aby minister financí e, bol zároveň, e, respektíve bývalým vlastníkom mnohých spoločností v Českej republike. A, a pokiaľ som to pochopil správne, je jedným z hlavných e, poberateľov a príjemcov európskych fondov. Z politického hľadiska sa dajú urobiť množstvo vecí. Z technického hľadiska musíme rešpektovať zákon. A ten nám jasne hovorí, e, kedy môžeme e, trestať za neoprávnené e, výdaje a pristúpiť k sankciám voči českým orgánom. Musím povedať, že ministerstvo financí nevniesie žiadnu zodpovednosť za e, riadiace orgány. E, Avšak e, existujú riadece orgány nielen pre, e, e, pri ministerstve dopravy a pri regiónoch, ale nie pri ministerstvo financí. Avšak ministerovi financí sme veľmi opatrení. Tento minister bol ustanovaný vo februári 2014, iba jeden či dva mesiace pred vašou návštevou. Takže zatiaľ som si nevedomý, akýchkoľvek eh, projektov, ktoré by vykázali eh, eh, výdaje komisie. Čo však môžeme urobiť je, že keď dostaneme informácie o priznaných výdavkoch, je, že príjmeme príslušné opatrenia a preveríme takéto projekty. To, čo takisto môžeme urobiť, je, že pri výbere, eh, že môžeme skontrolovať proces vzorkovania eh, orgánu auditu. Musíme sledovať eh, výber výročných vzoriek, to znamená projektov, ktoré si na preskúšanie vyberá orgán auditu. Musíme zabezpečiť, že toto vzorkovanie naozaj nezávislé, náhodné a nemôže ovplyvniť kontrolu iných projektoch. Samozrejme, máme tu možnosť e, obsiahnuť do vzorkovania e, nové projekty, e, pokiaľ náhodou do tohto vzorkovania tieto spoločnosti zaradené nebudú. Avšak čo môžeme urobiť? Nemáme veľmi nástroj, aby sme do tejto situácie zasiahli. Čo vieme, je, že minister financí sa vzdal funkcií zo vo všetkých svojich spoločnostiach, e, to nám ešte ale musí byť potvrdené, lebo sme si nie sme istí, a vieme, že e, deklaroval e, konflikt záujmov a povedal, že sa zdrží rozhodovania v takých prípadoch. A takisto sa vyjadril, že pokiaľ by sa vyskytol eventuálny alebo možný konflikt záujmov, budeme informovaní Podobne to bolo aj eh, s bývalým ministerstvom eh, dopravy, s ktorým, sme, eh, s ktorým sme komunikovali o tejto záležitosti, ktoré vlastnil špedičné spoločnosti. Avšak politicky parlament môže niečo urobiť. Avšak my nemáme nástroje na to, aby sme posudzovali ministra či bývalého ministra e, a ako sú ustanovaní v členských štátoch. Neviem, či som zabudol niektoré otázky, avšak e, nezávislosť e, orgánu auditu. Zdá sa, že orgán auditu nebol nezávislý, to je úplne jasné. A teraz si myslíme, že aspoň na papieri je nezávislý. Avšak musíme si takisto aj odviesť my našu prácu a musíme zistiť, či je na tento orgán auditu spolach alebo nie. Budeme teraz podkračovať po anglicky, pretože naši tlmočníci musia ísť domov a teraz budeme pokračovať po anglicky, takže odovzdávam slovo. Je to veľmi dôležité. Ďakujeme.